Morning, colleagues. Sorry we're starting a little bit late. It's um, catching up and preparing voting. Takže prosím, všetci sa posadte, milí kolegovia, začneme, pretože nadchádzajúca diskusia je dôležitá, takže prosím, usadte sa a budeme musieť začať. Všetci vieme, že tá otázka utečenskej krízy je našou hlavnou prioritou a dúfam, že e, na stretnutí ministrov, domácich, e, ministrov vnútra preváži zdravý rozum, pretože si myslím, že je hamba, že sa ešte nedohodli naše vlády, by mali byť schopné nájsť riešenie, vyriešiť túto humanitárnu krízu. No a je skutočne dobre načasovaná naša dnešná výmena názorov a stanovisko výboru LIBE ohľadom holistického prístupu EÚ k utečeneckej otázke. Samozrejme, e, migrácia a utečenci to nie je to isté. Máme tu nelegálnu migráciu a na druhej strane máme utečencov, ktorí boli vyhnaní zo svojich domovov e, na základe e, teda katastrof. Libe bude hlasovať v novembri ohľadom tejto správy z vlastnej iniciatívy. A my dnes budeme hovoriť o tom, čo k nemôžeme prispieť my našou spravodajkyňou je pani Besera. Takže Beatriz, môžete. Ďakujem. No už dnes by som chcela sa vyjadriť len stručne k tomuto stanovisku, pretože skutočne je, je ťažké zosúľadiť všetky návrhy ohľadom toho, čo môžeme robiť. Máme tu migračnú krízu, utečenskú krízu. Hovoríme tomu tak, ale nie je to kríza, je to súčasť našej globálnej situácie, pretože žijeme v globalizovanom svete a pohyb ľudí, presuny ľudí, toto je súčasťou ľudskej povahy. A okrem toho, taktiež je to uznané všeobecným vyhlásením o ľudských právach ako základné právo. Ľudia môžu opustiť svoju krajinu, vrátiť sa tam. Takže tento holistický prístup to je taký, e, také integrálne zameranie. My chceme nájsť určitý rámec, určitú konkrétnu a operatívnu podobu našich krokov, ako teda čeli tejto realite. Potrebujeme riešiť problémy európskych občanov a taktiež tých ktorí pochádzajú z iných krajín, ale máme voči ním právnu aj morálnu povinnosť. Ako ste si ste všimli, mnohé body, ktoré sú obsiahnuté v tejto správe, pripomínajú e, medzinárodné európske zákony, ktoré bohužiaľ nerešpektujeme. A to je teda prvá vec. Taktiež tu máme e, rozvoj a z pohľadu rozvoja nesmieme zabúdať na to, že je treba plniť medzinárodné dohovory. A nie je žiadne ospravedlenie, pokiaľ to nebudeme robiť. Takže prvá, prvý bod mojej tej správy hovorí, že je pripomenúť, že je treba vytvoriť eh, nové eh, dublinské nariadenie, alebo teda prídu len dočasné riešenia, ktoré budú také približné a budú to len také náplasti a nebudú to konkrétne riešenia. Ďalej tu máme záťaž pre susedské krajiny v regióne. Taktiež tam máme určité predpisy. No a dobre, sú to veľmi krátkodobé, veľmi urgentné riešenia, ktoré teda chceme, alebo chceme priniesť tento týždeň, tak samozrejme potrebujeme e, udržateľný rozvoj z dlhodobého hľadiska. To je dôležité. Takže chcem pripomenúť, že kľúčové ciele našej politiky to je zniženie miery chudoby, e, propagácia demokratických hodnôt a podpora udržateľného rozvoja a taktiež potrebujeme transparentnosť, demokraciu a rovnosť. Toto musí z ruka v ruke s rôznymi politikami, ale všetky sú nepostrádateľné, aby sme nezabudli na toto prídavné meno, alebo ten, e, ktoré vždy musí doprevádzať našu politiku a to je udržateľný rozvoj. Takže treba plniť naše záväzky, Máme tu článok 208 zmluvy, o tom veľa hovoríme, že musí byť koherentný v rámci našich politík. Taktiež tam teraz žiadam o dodržiavanie ľudských práv, e, ktoré by boli taktiež zakotvené v našich obchodných dohodách. No a skutočne potrebujeme mať široký záber. Teraz sa nachádzame vo veľmi kritickej chvíli, takže, takže opakujem, rozvoj to je e, podstate dobré riešenie pre všetky problémy. Takže sa teraz ponúkam aj ja k spolupráci s tými spravodajcami. Môžeme spolupracovať, vymeniť si názory a dospieť potom k stanovisku, ktoré bude čo teraz spoločné a vzdielané čo najväčšou väčšinou. Ďakujem. Teraz tieňoví spravodajcovia za EPP. Je to pán Diaz de Mera a Eliš Lán za socialistov. Ďakujem len stručne, pretože musím odísť na trialóg. Ja som si s veľkým zájmom prečítal túto Beatrizinu správu a do veľkej miery súhlasím s tým, čo tam hovorí a odporúčam, aby ste sa pozreli na správu z oblasti Eurolat, Pani Renata Weber, vaša kolegyňa, na tom pracovala a taktiež sa pozrela do útrob Mexika. Hovorí tam o synergii medzi migráciou, rozvojom a ekonomickou krízou. Taktiež vám predstavím určité pozmenujúce návrhy, koncepčné pozmenujúce návrhy. Urobím to ešte pred 25 a taktiež tam budem spomínať presnú terminológiu v súvislosti so zraniteľnými skupinami. Tak možno, aby sa tam pripojila ďalšia zraniteľná skupina na ten zoznam, ktorý teda je navrhovaný. Taktiež ďalšie koncepčné upresnenie ohľadom dublinského nariadenia. Sú to také skôr drobnosti, by som povedal ďalej nejaké upresnenia v súvislosti s návratmi a dôstojnosťou a taktiež zárukami podobného typu. Samozrejme, je treba rešpektovať princíp nenavracania, ktorý je posvetný a ženevský dohovor z 51. a protokol teda 69. A to je všetko. Myslím si, že tam nebude veľa problémov, že sa nám podarí dospieť k dohode, pretože na tom zásadnom sa zhodneme. Ďakujem, Eli Schlein. Ďakujem. Ďakujem kolegyni za to, že predstavila tento základ, ktorý je vynikajúcim východiskovým teda bodom. Je to táto jej správa. A my musíme zdôrazniť prepojenie medzi rozvojom a migračnými tokmi. Pretože tu sa vynára na povrch veľa zásadných bodov. My chceme európske riešenie a to aj krátkodobé, strednodobé, aj dlhodobé. Preto je treba teraz sa skutočne k tomu pristupovať holisticky globálne a je treba riešiť tie hlavné základné príčiny, ktoré nutia ľudia, aby opúšťali svoje domovy, rôzne e, konflikty, klimatické zmeny. A tu si myslím, že rozvojová politika je zásadná. Taktiež je treba pripomenúť vládám, že rozvojová pomoc by nemala byť videná ako prostriedok na zbrzdenie migračných tokov, pokiaľ zabudáme na príčiny, kvôli ktorým ľudia opúšťajú svoje domovy. Takže mala byť možnosť žiadať o azyl legálnym spôsobom. Na fóre vo Valete nielen musíme rozprávať o hraniciach a o boji, ale aj o boji proti e, obchodovaniu s ľudskými bytostiami, ale ešte môžeme zajsť aj ďalej Napríklad, čo sa týka zasielania um, peňazí svojim rodinám do krajiny pôvodu, to by taktiež mohlo byť zjednodušené. No a myslím si, že je treba podporiť členské štáty, aby sa stali darcami a komisia musí zaručiť transparentnosť e, spravovania fondov, tak aby sa na nich neobohacovali miestne vlády, ktoré príliš nerešpektujú ľudské práva. Je treba zaručiť, aby tie peniaze dostali k tomu, kto ich potrebuje. Ďakujem a podporujem všetko, čo je v texte. Ďakujem. Marin Albiol. Ďakujem za GUE. Chcem poďakovať Beatrice za odvedenú prácu. Myslím si, že to je dobrý základ pre ďalšiu, ďalšiu prácu a my by sme tam chceli dodať pár vecí. Otázka príčin migrácie, to je dôležité, a taktiež naša zodpovednosť v súvislosti s týmito príčinami. Poprvé, tieto vojny, ktoré tam mm, v podstate spôsobujú Spojené štáty a krajiny, Severn, e, krajiny Európy. A potom je tam chudoba, ktorá nutí tých ľudí, aby migrovali. Taktiež je tam treba e, zakotviť kritiku krajín, ktoré sú bohaté a ktoré neplnia svoje záväzky v oblasti rozvoja. Napríklad e, minulý rok e, Španielsko e, miesto 0,7, čo je našim cieľom, venovalo 0,14 HDP na tieto rozvojové ciele, ale sú tam taktiež iné krajiny, ako napríklad Portugalsko a ďalšie. Ale ďalej je tam ešte e, externý dlh, pretože rôzne krajiny južnej pologule sa e, zadlžili u Medzinárodného menového fondu, aby sa dostali ešte z, e, alebo aby bol úspešný prechod od dôb kolonializmu, no ale naďalej teda dlhujú a my stále od nich pýtame úroky. Takže v tomto zmysle tieto krajiny v podstate tam by sme to mali e, riešiť tak, že sa pozrieme na ten externý dlh, prípadne ho odpustíme a potom by sa tam zlepšili životné podmienky a ľudia by nemuseli odchádzať, pretože samozrejme je v poriadku e, brániť ich právo na to, aby opustili svoju krajinu, ale oni to nerobia preto, že by chceli využiť toto právo. Oni odchádzajú, pretože musia. Oni by radšej zostali doma, ale keby tam len nemuseli umrieť od hladu. Takže je treba prestať tam viesť vojny, odpustiť im ten externý dlh, to, vďaka ktorému finančne krvácajú. Takže pošlem pozmenujúco náver pri slušnom znení. Ďakujem. Hejde Hautela z Zelených. Ja si myslím, že tento názor stanoviska je veľmi dobrý a veľmi dobre hovorí, čo by výbor DV mal hovoriť na túto tému. A som si istá, že ostatné výbory budú hovoriť asi o oblastiach, za ktoré sú povedné. Oni napríklad e, obchod s drogami, obchodovanie s ľudskými bytostiami, ďalej tam Samozrejme je dôležitý zoznam bezpečných krajín, to je problematický zoznam, ale taktiež sa nás týka a ja si myslím, tento text je skvelý, pretože zdôrazňuje, že všetok rozvoj v oblasti Stredozemného mora e, má rôzne aspekty. A často sú veľmi komplexné, takže komisia musí maximalizovať dôsledky voľného pohybu osôb. Myslím si, že Mm, máte veľmi pozitívny prístup. Ja pošlem aj pár pozmenujúcich návrhov, ale myslím si, že na zásadných veciach sa zhodneme, tie už ste tam napísali, sú v texte, je to veľmi dobré, pozitívne a môže byť spokojný, že ten text nie je príliš košatý a veľmi sa mi páči. Ďakujem, Ignacio Corral. Ďakujem. Ja som tieňovým spravodajcom a členom výboru LIBE. A od začiatku som bol súčasťou celého tohto procesu. Stretli sme sa mnohokrát. Minulý týždeň sme boli na Lampedúze, tam sme videli lode, na ktorých sú monitorovacie zariadenia. Aj pri pobreží Sicílie. Oni sa dostávajú v podstate skoro až do líbyských vôd. Mali sme príležitosť taktiež sa pozrieť na súkromné e, člny, ktoré teda tam hliadkujú. Takže súčasťou som sa na mnohých stretnutiach, stretol som sa s ľuďmi z mimo, mimo parlamentu a rozvojová politika je stále aktuálnou témou predovšetkým, čo týka tých krajín, odkiaľ ľudia utekajú. No a včera som to hovoril na stretnutí s pánom Mimicom, že toto je pre náš výbor veľmi dôležitá chvíľa. Výbor DV potrebuje riešiť túto prioritnú tému a určite toto je veľmi dobrý východiskový bod. Návrh dokumentu je dobrým začiatkom a budeme úzko spolupracovať s primárnou spravodajkyňou. Už pokiaľ chceme dlhodobé riešenia, tak sa budeme musieť sústreďovať na rozvoj a budeme musieť teda zaujať trochu iné stanovisko. Ďakujem, Davostie a potom Enrique Guerrero. Ďakujem. Agustín už vysvetlil stanovisko našej skupiny len by som ešte chcel ja osobne poďakovať Beatrice za jej správu a ten holistický prístup k migrácii by mal e, zahrňať rozvojovú spoluprácu a no, ja by som sa povedať len jednu vec, že taktiež by sme si mali byť vedomi toho, že rozvojová spolupráca, napriek tomu, že je to dôležitá súčasť riešenia, tak tu máme hlavn, tak rozvojová spolupráca nestačí sama o sebe. Spoločná, bezpečnostná, obranná, zahraničná politika. Všetko toto taktiež potrebujeme a taktiež netreba zabúdať na to, že krajiny, rozbiehajúce sa krajiny, teraz sa posúvajú do ďalšej fázy, už sa stávajú krajinami so strednou úrovňou príjmu a taktiež teda nie vždy imigrácia je negatívna. Ďalej máme demografickú situáciu, ktorá je treba, ktorú je treba riešiť. 7 globálnej populácie žije v EÚ, ale užívame si 50 bohatstva a okolo nás sú rôzne diktatúry, chudobné krajiny, napríklad v Afrike off. Um, teraz v Afrike žije 1,3 miliardy Afričanov, ale do roku 2050 bude 1,5. A, takže a 50 z nich bude mladších než 24 rokov, takže my budeme stále starší a starší a naše percento, náš podiel na svetovej populácii sa bude zmenšovať. Takže je treba sa pozrieť na rôzne príčiny tohto javu. Samozrejme, rozvojová spolupráca je súčasťou riešenia, ale mala by ísť ruka v ruke ďalší, s ďalšími politikami. Ďakujem. Ďakujeme. Enrique Guerrero. Ďakujem. Stanovisko mojej skupiny už vyjadrila Eli. Takže ja súhlasím s tým, čo povedala. Chcel by som predniesť dve také okrajové poznámky, ale myslím si, že by mohli byť dôležité pre našu prácu na stanovisku. Poprvé, čo je dôležité na tejto správe a na stanovisku, to je tá druhá časť, ten názov. Nie je to situácia v Stredozemnom mori, ale potreba holistického prístupu EÚ k migrácii, pretože najprv sa hovorí o stredozemí, pretože áno, boli sme, mali sme túto stredozemnú krízu, keď sme začali pracovať na správe, ale potom táto stredozemná kríza sa premenila na balkánsku krízu, na internú krízu v EÚ. Takže v podstate tá dôležitosť Beatrizinej správy, a ja jej gratulujem, pretože je veľmi aktívna, aktívne pracuje v rámci tohto výboru, tak táto správa hovorí predovšetkým o štruktúrálnych problémoch a nie o tom, ako sa prejavujú v tejto zemepisnej oblasti Stredozemného mora. Po druhé, chcem hovoriť o práci v tomto výbore, o Jednu otázku tu položil Davor, aj keď to vyjadril trochu ináč. V tomto parlamente sa často stáva, že tieto problémy sa na to dívame z pohľadu e, výboru LIBE, z pohľadu ľudských práv alebo vnútorných domácich záležitostí. No a na komisii to robia podobne. Tam sa je zodpovedný komisár pre domáce záležitosti. A dnes o tom diskutujú tiež ministri vnútra. No a my musíme pracovať interne v rámci jednotlivých skupín. Viem, že Linda mi povie, že ja taktiež tam mám určitú zodpovednosť, ale musíme interne pracovať v rámci našich skupín, tak aby otázky týkajúce sa imigrácie a utečencov a taktiež humanitárnej reakcie na tieto zásadné otázky aby sa to nevnímalo len z pohľadu ľudských práv a legislatívy a tak ďalej, ale aby sme to vnímali holisticky. Tam je aj právny pohľad, teda práva, ľudské práva, ale je treba sa pozerať aj na tých ľudí, ktorí sú v tejto situácii, sú to utečenci a žiadajú si humanitárnu pomoc, alebo teda emigrujú. Je tu pár politických skupín, vrátane tej mojej, ktoré sú za to, aby existovali jasné a legálne spôsoby imigrácie. A ja by som chcel zdôrazniť, že musíme spolupracovať. Čo sa týka výboru DV, mali by sme spolu brániť našu úlohu v rámci tohto procesu. Zatiaľ, čo sme v podstate odstrčení, pretože sa to vníma skôr z pohľadu výboru LIBE a potom z pohľadu bezpečnosti. Ďakujem, Pavo Vajnen. Predsednička, tento návrh nie je dobrým základom nášho stanoviska. Ja by som tiež raz dôraznil aspekty rozvojovej politiky migrácie a migračných programov, musíme sústrediť našu spoluprácu hlavne na krajiny a regióny, odkiaľ ľudia prichádzajú do Európy. Musíme zlepšiť životné podmienky ich doma. Musíme spolupracovať aj s USA. Musíme zintenzifikovať politickú spoluprácu, transatlantické partnerstvo. Treba, aby prišli a pomohli nám vybudovaní týchto oblastí. Ďalej zodpovedáme za humanitárne veci. Milióny ľudí žijú v utečeneckých táboroch v Jordánsku, Libanone, v Turecku, v hrozných podmienkach. Musíme zlepšiť ich životné podmienky, pretože momentálne migračný tok je hlavne z týchto táborov. Ľudia utekajú z táborov, pretože život je tam už neznesiteľný. No a treba vyzvať Američanov, aby sa k nám pridali. Utečenický problém vo veľkom rozsahu bol spôsobený neprimeraným využitím vojenskej síly Američ- Američanov v Afganistane, v Iraku, v Líbii. Tiež odpovedajú za problémy, no a myslím, že musíme úzko spolupracovať s Američanmi a zdôrazniť ich zodpovednosti. No a ja predložím k tomu nejaké pozmenujúce návrhy. Ďakujem pekne. Maria Hojchol. Áno, ďakujem pekne. Je, by som chcel hovoriť niečo o financovaní. Už eh, financovanie eh, z politiky nemôžeme použiť na zredukovanie migračných tokov OECD a sekretária DAC v rámci OECD má konkrétnu pozíciu a totiž finančné výdavky krajín pre utečencov, napríklad finančné, finančné finančná podpora utečencov neprispieva k zlepšeniu situácií v rozvojových krajinách a preto ich sa nemôžeme, preto ich nemôžeme priratávať ako ODA. A to považujem za dôležitú vec. Rozvojová spolupráca má z dlhodobého hľadiska dopady na migračné toky, aká môžeme odstrániť dôvody migrácií, ale nemôžeme brať peniaze rozvojovým krajinám na e, vyriešenie migračnej krízy, a pretože tieto neriešia dlhodobé problémy. Takže myslím, že to je dôležitý bod a rovnako súhlasíme so spravodajkyňou, že koherentnosť politiky veľmi dôležitou súčasťou integračná politika, politika pre stredomorie, to všetko musí byť v súčinnosti, no a pozitívne aspekty migrácie treba vyzdvihovať, no a patrí k tomu ešte jedna vec, a to sú bezpečné cesty do Európy, a samozrejme voda. Brian Hayes. Ďakujem veľmi pekne, ale veľmi stručne. Nadviežem na niektoré pripomienky, ktoré tu zazneli. Ja ďakujem spravodajkyni za jej správu. Ako už bolo povedané, eh, svetovej populácii 7 miliárd, my sme 500 miliónov. A keď sa pozrieme na populáciu z Afriky, tak eh, možný náraz do ďalších 500 miliónov. A tento problém sa nevytratí len tak. Je to interná a externá, a eh, externý problém pre Európsku úniu. Ja súhlasím s kolegami, že to treba vyriešiť eh, holisticky. A často sme na to reagovali v minulosti len z bezpečnostného hľadiska. Ostatní o tom hovorili, o tom, že ministri pre vnútro, vnútro pre spravodlivosť často dominujú v tejto oblasti, keď eh, samozrejme holistický, prí, holistický prístup tohto eh, výboru treba zdôrazňovať. Ja myslím, že treba zdôrazniť eh, význam migrácie, nielen z hľadiska príležitosti a možnosti, ktoré to vytvára pre krajiny Európskej únie, ale aj z hľadiska našej zodpovednosti. No a v tomto ohľade zodpovednosť veľkých bohatých kontinentov, ako sa treba dôrazniť nie len hľadiska dnešnej krízy v Stredomorí, ale aj z hľadiska ich eh, schopnosti prijímať viac ľudí, ponúknuť viac, eh, pretože sú skutočne oveľa väčší. No a ďalej Európa prešla obrovskou hospodárskou krízou v roku 2008 a jeden jedna z prehier bolo vypracovanie rozpočtu pre eh, rozvoj rozvojovú pomoc. Myslím, že treba zdôrazniť eh, význam rozvojovej politiky a eh, rozvojových cieľov a dúfam, že keď prekonáme toto náročné obdobie, tak budeme sa môcť zameriavať na rozvojovú pomoc a zaistiť, že eh, v rozpočte budú dodatočné prostriedky, ktoré sa budú môcť použiť na zmiernenie niektorých dopadov a problémov s migráciou, ktoré sa občas objavia. Ďakujem. Ďakujem pekne, nikto ďalší sa už nepri neprihlásil, tak ja sa vyjadrím. Mne nie je celkom jasné, aké je zameranie výboru, správy výboru Líbe, či to je o utečeneckej kríze, alebo o komplexnejšej migračnej politike. A myslím, že treba povedať to jasne, že tu musia byť dve rôzne politiky. Poprvé, ako sa vyrovnať s utečencami a s legálnou migráciou, pretože si vyžadujú dve rôzne, e, dva rôzne prístupy. utešenská kríza, ľudia si nevy, ne, nevyberajú, že chcú stať utešencami. A ja, Norbert a pán Zal sme boli v Turecku. Videli sme ľudí, ktorí opustili domy veľmi náhle a išli do Turecka. Takže keď hovoríme o tom, čo by sa malo stať v procese EÚ, potrebujeme osobitný proces pre ľudí. My máme iný prístup a treba to oddeliť a verejné mienky. No a samozrejme, stečne sú v vašich krajinách sú takí, že áno, prichádzajú množstvo utečencov, ale mnoho ďalších ľudí prichádzajú ktorí nie sú utečenci, ktorí sú ekonomickými migrantami. Samozrejme, treba mať jasnú politiku. Ak všetko zmiešame dokopy, tak verejná mienka nebude akceptovať to, čo musíme teraz robiť pre utečencov. Musí byť jasné, že hospodárskí migranti musia mať inú e, cestu, musia podať žiadosť, e, plniť všetky formuláre, splniť podmienky a tak ďalej. Ja neviem skutočne, aké je zameranie správy LIBE Možno hm, v najbližších týždňoch si to objasníme. No e, samozrejme, dôležité je aj to, ako rôzne e, finančné prostriedky, ktoré dozeráme, čo robia. Máme humanitárny dôvod na riešenie humanitárnej krízy, máme e, fondy DEFCO, trastové fondy, ktoré sa používajú na riešenie utihňanskej krízy. myslím, že niekde treba uviesť problematiku financovania, či finančné prostriedky sa vynakladajú adekvátne, kam smerujú. Treba zaistiť, aby financovanie bolo použité tak, aby použ- bolo použité jasným a transparentným spôsobom. Na, na záver by som rada dodala ešte, že naša krajina prijala rozhodnutie, že sa nebude zúčastňovať prijímania utečencov, ktorí už sú EÚ. Myslím, že to je chyba. Myslím, že Európska únia mala mať jasnú stratégiu, aby ľuďom v Turecku, Libanone, Jordánsku, zo Sýrii dala jasnú cestu, ako sa dostate do našej krajiny bez toho, aby museli nastupovať na tie chatrné loďky na Stredozemnom more. Keby ľudia mali jasnú perspektívu legálneho azylu, tak eh, by si zvolili túto cestu a neriskovali by životy na eh, Stredozemnom mori a životy svojich detí. Takže myslím, že je správna, aby sme mali systém príjmania ľudí z utečenských táborov, ale je tiež, eh, znamená, že už toľko tisícov ľudí sú na našom kontinente, Irsko nie je súčasťou Schengenu, ale bude sa zúčastňovať týchto politických rozhodnutí, rovnako ako Dánsko. Takže dúfam, že vláda Veľkej Británie zhodnotí túto politiku. Čakajú nás veľmi, veľmi ťažké rozhodnutia, ak všetci eh, sa dohodnú, že niečo urobia, bude jednoduchšie dohodnúť sa, ale keď je jedna alebo dve krajiny budú mať výnimky, tak bude ťažké pre všetkých ostatných eh, podielať sa na systéme. Jasne, že eh, Lisa sa prihlásil. Áno, ďakujem pekne, Linda, že si o tom hovorila. Je dôležité, aby sme mali zoznam toho, aké fondy, aké fondy už eh, finančná pomoc bola zriadená pre humanitárnu krízu, krízu utečencov, čo bolo predložené, čo nebolo predložené rôznymi krajinami, inštitúciami verejnosť a aj široká verejnosť v národných médiách v všetkých krajinách, myslím, má veľký záujem o takéto informácie a musíme presadzovať to, že čokoľvek bolo prislúbené, musí byť teraz predložené a vyplatené. To je veľmi dôležitá otázka, ktorú, ktorú sa treba zaoberať v práci nášho výboru, ale treba to aj verejne zdôrazňovať a treba žiadať komisiu, aby priamo odslovila krajiny alebo inštitúcie, ktoré e, nesplnili svoje sluby. Myslím, že ak toto zintenzívnime čo najskôr, tak e, sa nám podarí situáciu trochu zmeniť. Áno. Keď sme hovorili o Trastovom fonde pre Afriku, ale existujú aj ďalšie ktoré berú peniaze z predstupového nástroja a z fondov DEVKO a ECHO. Takže myslím, že v každom prípade tu viacero otázok o týchto fondoch, o tom, ako fungujú. A predseda hovoril minulý týždeň, že len malé percento vyplatené do týchto fondov, takže je tu viacero dôležitých otázok, čo by sme mohli príde teda do nášho uznesenia o transparentnosti a kontrole. Dobre. Nikto ďalší nechce slovo, takže slovo dostane spravodajkne. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem za príspevky od všetkých kolegov, ktorí tu prejavili, vyjadrili svoje návrhy a svoje obavy. Ja som si všetky zapísala. Dúfam, že čo najskôr budeme mať možnosť si spolu sadnúť a porozprávať sa chcem poďakovať predovšetkým za to, čo podal Enrique v tom zmysle, teda, že tento výbor má svoje špecifické postavenie v rámci celého tohto problému. A samozrejme, naša príslušnosť, naša zodpovednosť, naše aktivity v rámci inštitúcií. Všetko toto musíme viac propakovať, musíme robiť viac. My nesme len rozvoj, sme e, rozvoj, humanitárna pomoc, spolupráca a často na to zabudáme, pretože nemáme na e, zreteli vlastne, čo, ako sa musíme postaviť e, k určitým rozhodnutiam. No a samozrejme, ako povedal Enrique, je dôležité aby sme sa integrovaným spôsobom pozerali na otázku migrácie. Sú tam teda aj utečenci, ale dôležité je toto slovo integrovanie, alebo holisticky, ako už to chceme nazývať. Nie je to len otázka domácej záležitosti alebo ľudských práv. Nie. Ide tu aj o vojny, o utrpenie, o dlhodobé konflikty, o nerovnoprávnosť, o porušovanie ľudských práv, taktiež ide o solidaritu a o to, že ľudská dôstojnosť je absolútne najdôležitejšia. No a čo týka hraníc, tak tie sú často rovnako umelé ako nebezpečné, takže všetko toto v podstate prepája rozvojová politika. No a v EÚ sam Juncker povedal, že e, naša Európa je e, oveľa menej zjednotená a jednotná, než by bolo treba. A kľúčovým slovom je spoločne. A ja to budem stále opakovať. Spoločne. Treba na to zabúdať, netreba na to zabúdať, že treba všetko robiť spoločne či už e, čo týka domácej, zahraničnej, obranej, e, humanitárnej, e, rozvojovej politiky. Taktiež spoločná migračná politika je dôležitá, je treba holistickým spôsobom poskytovať je našou nielen morálnou, ale aj právnou povinnosťou pomáhať ľuďom, ktorí utekajú pred prenasledovaním alebo inými problémami. Musíme pritvrdiť tresty pre pašerákov, ľudských bytostí a pre mafie. Taktiež je treba sa snažiť rozbíjať tieto pašerácké siete. Taktiež je treba zrevidovať dublinské nariadenie a je treba vytvoriť nejaký permanentný mechanizmus, tak aby členské štáty ho mali všetky k dispozícii a nepôjde tam len o umiestnenie utečencov a poskytnutie humanitárnej pomoci, ale ide aj o to, aby od tej doby, keď sa niekde usadia, mohli začať pracovať, aby mohli prinášať, aby mohli prispievať k miestnej spoločnosti. No a úradníci EÚ a nie vlády by mali byť zodpovedné za prerozdeľovanie týchto ľudí Prepačte, viem, že budem hlasovať, ale ešte tu pani kolegyňa rozpráva. Takže prosím, kto tu chcete rozprávať, choďte von. Je tu zaujímavá téma pre všetkých. Určite sa tu všetci rozprávajú tiež o tejto téme. No a je dôležité nezabúdať na to, že potrebujeme silnú diplomatickú ofenzívu, Vysoká predstaviteľka potrebuje mať jasný, jednotný mandát, taktiež Čína, USA, Rusko, e, Saudská Arábia a podobné krajiny musia byť zapojené do tohto e, procesu. Musíme bojovať proti džihadizmu, proti obchodovaniu so zbraňami. Je treba e, taktiež rozvíjať naše spravodajské služby je treba postupovať koordinovane v eh, rozvíjajúcich sa krajinách. Taktiež, čo týka tej eh, rozvojovej pomoci, tak musíme sa dopracovať tomu číslu 0,7 HDP a musíme sa to snažiť dosiahnuť všetkými dostupnými nástrojmi. Naša eh, rozvojová pomoc musí byť dobre štrukturovaná a musíme podporovať dobrú miestnú politiku, taktiež sa snažiť generovať e, bohatstvo v týchto rozvíjajúcich sa krajinách a bojovať proti korupcii a podvodu. Na záver je treba zaviesť e, mechanizmy legálneho pobytu, tieto v podstate e, karty pre pobyt a zaručiť im prácu, je dodržiavať ľudské práva a stanoviť jasné a prísne podmienky pre všetky krajiny EÚ. Ďakujem pekne. Lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je tento piatok. A 13. oktobra sa bude hlasovať a ak chceme vyslať jasný signál, e, nepotrebujeme stovky pozmeňujúcich návrhov, skupiny by sa mohli zorganizovať, aby sme mali kľúčové hlasovania, kľúčové pozmeňujúce návrhy. Takže treba vyslať jasný signál, pretože budete, že budeme zavalení pozmeňujúcimi návrhmi a bolo by jednoduchšie, keby skupiny mali, keby tieňoví spravodajcovia skoordinovali veci, aby sme mali kľúčové pozmeňujúce návrhy a jasný signál, pretože je veľmi dôležité takýto signál vyslať Libe. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. O 1 minútu je 10 hodín, takže skupiny pripravené hlasovať. Môžeme ešte pár minút počkať. No, dobre, do, počkáme teda do desiatej. Ďakujem pekne, takže prosím, posadajte si. Čaká nás dlhé hlasovanie. Budeme sa snažiť ešte najrychlejšie, pretože o 11.00 príde zastupca luxemburského predsedníctva. Mm, bol nás prioritami ich predsedníctva. Takže začneme bodom 14. Takže začneme teda najskôr kontrolou. Overíme si, či nám správne funguje. Hlasovacie zariadenie, hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené. Yeah. vote is closed, yeah. Hlasovanie ukončené, dobre, tak vidíme, že to funguje well she's just arrived that's fine it, the, the, the, system's work, the system's working that's fine okay I think you're just too late that's all the system's working and Any... Dobre, funguje nám to a môžeme začať. Takže budeme hlasovať a o bude programu 14 a to je všeobecný rozpočet EÚ. Naposledy sme o tom hovorili. ja musíme to opakovať. Tri poznúce návrhy pána Gila neboli predložené v súlade s pravidlami. Ja viem, že to pochopila a z budúcnosti a to vyrieši. Ospravedlňujem sa. Takže všetky pozmeňujúce návrhy musí poslanec podpísať. Takže 1, 2, nebudeme hlasovať, hlasujeme o trojke, za, proti, zdržali sa, prijaté O 5 nebudeme hlasovať, hlasujeme teda 4, hlasujeme o 5 za, proti, zdržali sa, prijatí, Pozrieme sa na 6 za, proti, zdržali sa. To si overíme. Hlasovanie o pozmeňujúce návrhu 6 je otvorené. Hlasovali všetci. Preda má isté problémy. Dobre. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. Záverečné hlasovanie elektronickým hlasovaním. Hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. 24 hlasov za, 1, sa, 1 proti, 1 sa zdržal. Ďakujem pekne Anne Líc za jej prácu. Teraz prejdeme k bodu 15. To je ochrana Národného parku Virunga v Kongu. A viacero teda pozmeňujúcich návrhov k tomuto uzneseniu. Najskôr teda otázka na ústne zodpovedanie. Otázka na ústne zodpovedanie, takže príjmeme ústnu otázku, takže začneme to otázkou, ktoré nie sú žiadne pozmeňujúce návrhy. Robíme to elektronické hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. A tá otázka bola schválená. Teraz prejdeme k uzneseniu. Pozmeňujúci návrh 17. Za, proti, zdržali sa prijatí 18 za, proti, zdržali sa prijatí 19 za, proti, zdržali sa prijatí 20 za, proti, Zdržali sa prijatí. 21. 21 teda. 21 za, proti, zdržali sa prijatí 22 za, 22 odpadá, 23 za, proti, zdržali sa, overíme si 23, hlasovanie otvorené, hlasovanie je ukončené a bolo to schválené. 24 za, proti, zdržali sa, prijatí. 25 za, proti, zdržali sa prijatí. 26 za, proti, zdržali sa prijatí. 27 za, proti, zdržali sa prijatí. 28 za, proti, zdržali sa prijatí. 30 za, proti, prijatí 31 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 1 za, is is it compromise three? To je kompromis 3. Takže je to ten jeden kompromisný návrh, eh, na ktorom sme sa dohodli. Kto je za ten jediný kompromisný návrh? Proti? Takže to si overíme. Otvárame hlasovanie o kompromisnom pozmeňujúcom návrhu. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené a bolo to schválené. Takže prejdeme na pozmeňujúci návrh 34. Za, proti, zdržali sa prijatí 35 za, proti, zdržali sa, si overíme, hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté 36 za, proti, zdržali sa, to je rovnaká väčšina prijaté. 37. 37 za, proti, Zdržal sa niekto. príjma sa. 38 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 39 za. Proti. Zdržal sa niekto. príjma sa. 3 za. Proti. Zdržal sa niekto. príjma sa. To bolo spoločne 3 a 4. Teraz 5 a 6 spoločne. Za, proti, zdržali sa, príjma sa. 7 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 8 za, proti, zdržali sa. 9 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 10 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 11 za, proti, zdržali sa, príjma sa 12 za, proti, zdržali sa, príjma sa 13 za, proti, zdržali sa, niekto príjma sa 14 <laughs> za, proti, zdržali sa, príjma sa 15 za, proti, zdržali sa, príjma sa 16 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Hlasujeme, preverujeme si 16. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Teraz úvodné ustanovenia. Jednotka a dvojka spoločne. Za, proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa. Hlasujeme o elektronicky o, o návrhu celom. Končím hlasovanie. Príjima sa. Ďakujem vám, kolegovia. Ďakujem e, týmu e, tieňových e, spravodajcov. Ďakujem veľmi pekne. Teraz prechádzame k vodu 16 a to je obnovenie akčného plánu o rodovej rovnosti. Najprv hlasujeme o ústnej otázke. Sú tu dve otázky vlastne. Prvá otázka smeruje na komisiu bez pozmeňujúcich návrhov. Kto je za? Kto je proti otázke? Prijíma sa. Musíme ešte hlasovať o tejto otázke elektronicky, ako mi tu e, našepkávajú. Každý hlasoval? Končím hlasovanie. Príjima sa. Teraz to isté o ústnej otázke rade. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Teraz sa presunieme k samotnému uzneseniu. Je tu množstvo stiahnutých blokov, takže by to malo prebehnúť rýchlo. Ja stiahujem osobne pozmeňujúci návrh číslo 6. Takže začneme hlasovať teraz. Pozmeňujúci návrh 26 e, za, proti, zdržali sa, príjma sa. 27 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 28 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 29 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 30 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 31 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 32 bolo stiahnuté, 33 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 34 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 35 za, proti, zdržali sa, to si preveríme. 35 si preverme. Končím hlasovanie. Zamieta sa 36 za, proti, zdržali sa, príjima sa. Kompromis 1, e, všetci za, proti, zdržali sa, príjima sa. Teraz kompromis 2. Nie, opravujem sa. Teraz ešte 40. Za, proti, zdržali sa, príjme sa. 40 za, proti, zdržali sa, príjme sa. 42 za, proti, zdržali sa, príjme sa. Teraz kompromis 2. Za, proti, zdržal sa niekto, príjme sa. 46 teraz, kto je za? Proti? Stržal sa niekto. Zamieta sa. 47 za. Proti? Zdržali sa. Preveríme si 47. Hlasujme. Končím hlasovanie. Za EPP 1 naviac. Ďakujeme, Brian. Ešte raz. Teraz musíme hlasovať o 47. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 48 za, proti, zdržali sa, príjima sa 49 za, proti, zdržali sa, príjima sa 50 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 4, 51 za, proti, zdržali sa. Hlasujeme 51. Podľa mňa to bolo prijaté. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Musíme si to preveriť. 52 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 53 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 54 za, proti, zdržali sa. To si preveríme. 54 hlasujme, prosím. Končím hlasovanie. príjma sa. 55 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 56 za, proti, zdržali sa 56 si preverujeme. Končím hlasovanie. Príjma sa. 57 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 58 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 59 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 60 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 61 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. Rovnaké väčšiny. 62 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. Teraz e, úvodné ustanovenia. 15 stiahnuto 16 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 17 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 18 bola stiahnutá, 19 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 20 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 21 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 22 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 23 za, proti, zamieta sa. 24 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 25 bolo stiahnuté. Citácie, pozmienujúci návrh 1, prijaté. 4 a 5 boli stiahnuté. 10, všetci za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 11 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 12 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 13 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 14 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Záverečné hlasovanie elektronicky. Hlasujme. everybody voted? The vote is closed. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Ďakujem vám za e, túto prácu. Poznámka ešte. Bohužiaľ bez mikrofónu. E, tento bod bol stiahnutý, hovorí pani predsednička. Ďalšia otázka. Ak som dobre pochopila, komisia dnes príde s pracovným e, materiálom k rodovému plánu dvojke. My sme správe potvrdili, že by sme túto tému riešili do, viac do hĺbky. Nie je to predsa nejaká sekundárna vec. A teraz sa pýtam, čo sa vlastne udeje s našou požiadavkou, pokiaľ ide o oznámenie. Je tu niečo, čo môžeme urobiť, aby sme prehlbili uh, túto problematiku, aby občianská spoločnosť sa mohla zapojiť. Včera večer som počula, že napriek našemu alebo teda dôvod, prečo najväčší problém s tým predošlým e, rodovým plánom bol, to, potrebovali sme viac e, váhy v delegáciách a tak ďalej a preto sme povedali komisii, že chceme, chceme skutočné e, oznámenie celého kolegia, pretože oni majú vlastníctvo toho dokumentu. Včera som počul, že to bude len pracovný dokument, nejako oznámenie. Malo to byť oznámenie, Takže takto to rozhodli. My sme teraz veľkou väčšinou o, o tejto veci hlasovali a myslím si, čo by sme mohli urobiť, mohli by sme dnes popoludní požiadať koordinátorov, aby poslali list komisii v tejto veci, pretože toto je len na začiatok. Mnoho návrh komisie sa teraz prezentuje ako pracovný materiál, ale sú to politiky komisie a tie by mali byť kontrolované parlamentom preto by to mala byť skutočná rozpráva, keď robíme čosi také dôležité. Pán komisár včera povedal, že je to pre neho veľmi dôležité, že chcela by, aby to bola e, vlajková loď. A teraz je to len e, pracovný dokument, nie je teda veľmi konzistentný. Tlak je tu potrebný. Samozrejme, že komisia je nezávislá, publikuje si svoje materiály ako chce, ale politický tlak by sa dal vyvinúť. Požiadať treba koordinátorov na popoludne. Prejdime k ďalšiemu hlasovaniu a ňou, ním je téma alebo bod na programe číslo 17 e, týkajúci sa eboli. Máme k tomu hlasovanie, hlasovací zoznam. Pán Gören, chcete k tomu čosi pohovoriť? Len snať eh, k tomu, ako majú ľudia hlasovať. Môžem eh, odporúčať pozitívne hlasovanie eh, k všetkým pozmýcim návrom. Som spokojný so spoluprácou, ale sú tu rizika trošku, že sa naše posolstvo rozdrobí. Z toho dôvodu nechcel som, aby sa to vnímalo e, teda e, ne, neúcty k tým autorom, ku kolegom, ktorí určite dobre pracovali, dali dobré komentáre. Nech prosím chápu, teda, že som musel konať takto, Buď budeme hlasovať e, rozdrobene, alebo budeme mať koncentrované posolstvo. Preto, preto som e, napísal svoje odporúčanie k hlasovaní tak, ako som napísal. Viem, že mnohí boli proti tým citáciám. Ak by sme pridali tri, tri strany úvodných ustanovení, posolstvo by sa stratilo. To je, to je, kolegovia, zase apel na vás. Nejde o kvantitu predložených e, pozmeňujúcich návrhov. Takže potrebujeme veľmi jasné posolstvá. Môžeme teda teraz začať. začať. Začneme eh, hlasovaním eh, z výboru Envy. Za, proti, drželi sa, zamieta sa. Kompromis A. Za, proti, držali sa, prijíma sa. Teraz 82 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 83 za, proti, zdržali sa. 83 si musíme preveriť. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 84 za, proti Zdržal sa niekto? Musíme si 84 preveriť. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 85 za, proti, zdržali sa. 85 si musíme overiť. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 18 z NV za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Ústna poznámka 1 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 86 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 6 z NV za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Pardon, zamieta sa. Kompromis B za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis C za, proti, stržal sa niekto, príjima sa. NV24 za, proti, stržal sa niekto, to si preverme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. FEM 21 za. Pardon, to je hlasovanie po častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Druhá časť za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 92 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 93 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 94 za, proti, zdržal sa niekto. Myslím, že sa to prijíma. Môžeme si preveriť 94. Všetci z vás, ktorí sú za, a hlasujte. Končím hlasovanie. Príjima sa. 95 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 32 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. FEM 11 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 96 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 97 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 98 za proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 99 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 100 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 16 NV za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 101 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 102 za, proti, príjma sa 103 za, proti, príjma sa 13 za, proti, príjma sa 31. Preverujeme si 30. Teraz si preveríme 30. Končím hlasovanie. Mali ste pravdu. Zamieta sa. 31 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 104 za. Proti. Zdržal sa niekto. Môžeme si to preveriť. 104 si preveríme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 105 za proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 19 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa kompromis D za, proti, príjima sa. Teraz preskočíme až k 110 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Máme hlasovanie počastia k 111. Prvá časť proti, zdržali sa, schválené druhá časť, 111 je za, to je proti. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale overíme si druhú časť. Takže môžete hlasovať o druhej časti. Zotváram hlasovanie. Schválené. 112 za, proti, zdržali sa. Schválené. 113 za, proti, zdržali sa, schválené. 114, pardon, 115 v dvoch častiach. Prvá časť, tri časti, pardon, prvá časť, je za, to je proti, to sa zdržal. Takže ešte raz, prvá časť, to je za, to je proti, to sa zdržal, schválené. Druhá časť, to je za, to je proti, to sa zdržal, schválené. Tretia časť, to je za, to je proti, to sa zdržal. Overíme tretiu časť, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A je to zametnuté. 117, kto je za? To je proti. Kto sa zdržal? Schválené. 118 za, proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 119 za. Proti. Zdržali sa. Schvaluje sa. 120 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. FEM 19 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. NV8 za. Proti. Zamietnuté. 123 v dvoch častiach. Prvá časť. je, za, to je proti. To sa zdržalo, Schválené. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Schváluje sa. NV17. Za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 125 za. Proti. Zdržali sa schválené 127 za, proti, zdržali sa. Neviem. Takže ešte 126. Nebolo to jasné. Zatváram hlasovanie. A schválené. Kompromis E za, proti, zdržali sa, schválené. 130 za, proti, zdržali sa, schválené. 132 za, proti, zdržali sa, schválené. 133 za, proti, zdržali sa, schválené. 134 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale veríme. 134 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Takže je to jasno väčšinou zamietnuté. Prepačte, nevšimla som si. M11, to je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. m 12 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 135 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Kompromis F za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 138 za. V dvoch častiach. Prvá časť sa proti. Držali sa. Zamieta sa. Druhá časť odpadá, 139 za. Proti. Držali sa. Zamieta sa. 140 za. Proti. Zdržali sa. Príjme sa. Pardon, zamieta sa. 141 za, proti, zdržali sa. Overíme 141, môžete hlasovať. Dotváram hlasovanie. Zamieta sa. 142 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa. Envy. 2 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 143 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 144, ten odpada, pardon. NV20 za, proti, zdržali sa, príjma sa. NV21 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 145 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, overíme. 145. prvá časť, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Takže zamietnuté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 146 za, Proti. Zdržali sa. Overíme. 146. Zatváram hlasovanie. Príjma sa 147 za, proti, zdržali sa. Príjma sa 148 za, proti, zdržali sa. Príjma sa 149 za, proti, zdržali sa, príjma sa 150 za, proti, zdržali sa, príjma sa 151 za, proti, zdržali sa, príjma sa M28 za, proti, zdržali sa, príjma sa, pardon, zamieta sa 152 za, proti, zdržali sa, Myslím, alebo nie som si istá. 152. Môžeme overiť. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 153 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 154 v troch častiach. Pardon, pardon. MV35 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Potom 154 v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Musíme to tiež overiť. Môžete hlasovať. Prvá časť. Zotváram hlasovanie. Zamieta sa. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. Tretia časť. Za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. To je tá väčšina ako to prvé. 155 za, prvá časť za, proti, zdržali sa. Zelený a guet, vás som poriadne nevidela, takže overíme 155. -ku. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené, tak prosím, ukazujte si, ako máte hlasovať. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Overíme to. Takže druhá časť 5 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 156 v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Alebo overíme, ak chcete. Takže prvá časť 156 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A nie. Dobre, liberáli boli proti, takže zamieta sa. Druhá časť za, proti. Nevidím, prosím, liberáli, ukážte, ako hlasujete. Takže ešte raz. 156, druhá časť za, proti, zdržali sa Overíme to. Overíme druhú časť 156. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Tretia časť 156. Za. Proti. Zdržali sa. Overíme tretiu časť 156. Môžete hlasovať. Nie je to jasné. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Liberáli to vždy rozhodnú. Takže 157 za, proti, zdržali sa. Overíme 157, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie teraz a zamieta sa. Ďalej. Môžeme toto zobrať unblock NV 29 až 23. Môžeme? Dobre. NV 29 po 33. Dobre, takže unblock. To je za. Nie. Takže NV29 až po NV33. Môžeme ju robiť en bloc? Dobre, pretože sa mi zdalo, že niekto z EPP tam hovoril, že nie. Dobre, takže za, proti, zdržali sa, tak všetky zamietnuté. Ďalej, NV15 za, proti, zdržali sa, overíme NV15, otváram hlasovanie. otváram hlasovanie. Schválený. Takže kompromis G, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Ďalej to boli stiahnuté. 14. Aha. Prepačte. Mám tu novú verziu. Prepačte, som zmetená. Takže máme 1A. Všetci, čo sú za, proti, držali sa, schválený. A teraz pozmeňujúci návrh 14 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schváluje sa. Kompromis H, to je za, to je proti, to sa zdržal, schválené. 17, to je za, to je proti, to sa zdržal, prijaté. 18 za, proti, zdržali sa, overíme. Môžete hlasovať, myslím, že to bolo prijaté. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. 19 za, proti, zdržali sa, prijatý. NVN, to je za, to je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Ďalej. Máme 1B. Všetky dohromady, to je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatý. Ďalej, teraz sa trochu stratila. Envy H, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa, 22 za, kto je proti, kto sa zdržal, príjme sa, kompromis 1 za, proti, kto sa, zdržal, príjma sa. 24 za, proti, zdržali sa, príjma sa. NVU, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 25 odpadá, kompromis je. Kompromis je za, proti, zdržali sa, príjma sa. 31 za, proti, zdržali sa, príjma sa. NVE za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Ďalej NVT, to je za, to je proti, sa zdržal, zamieta sa. 34, to je za, to je proti. 34, ešte raz za, proti, zdržali sa, príjma sa. 36 za, proti, zdržali sa, myslím, že schválený. 37 za, proti, zdržali sa, overíme 37, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 38 za. Proti. Držali sa prijatí. 39 za. Proti. Držali sa prijatí. Pardon, zamieta sa. NVG za. Proti. Zdržali sa, zamieta sa. 40 za, proti zdržali sa, zamieta sa, 42 za, proti, zdržali sa, príjma sa, 43 za, proti, zdržali sa. Myslím, že bol zamietnutý, ale môžeme overiť. Môžete hlasovať 43. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 44 za proti, zdržali sa, príjma sa 45 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis K, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, príjma sa. MVJ, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa 48 za, proti, zdržali sa. EPP, čo ste robili, nevidela som, takže áno, príjma sa. 49 za, proti, zdržali sa, príjma sa 50, odpadá NVK, to je za, to je proti, to sa zdržal, zamieta sa NVM, to je za, to je proti, to sa zdržal, zamieta sa 51 za, proti, to sa zdržal, zamieta sa 52 za, proti, zdržali sa, príjma sa, 52, 53 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 54 je stiahnutý, NV 11, NVI, pardon, to je za, to je proti, to sa zdržal, zamieta sa, NVS, to je za, to je proti, to sa zdržal, zamieta sa, 55 za, proti, zdržali sa, schválený, 56 za, proti, zdržali sa, schválený 57 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 58 za, proti, zdržali sa, príjma sa 59 za, proti, zdržali sa, príjma sa, NVQ za, proti, zdržali sa, zamieta sa, NVP za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 60 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 61 za. A opäť Takže ešte raz. 60 si overíme, môžete hlasovať. Otváram hlasovanie. Je to veľmi jasné. Prepačte, ja som to videla Takže ste neskôr zdvihali ruky, ako by sme boli unavení. 61 za, proti, zdržali sa, prijaté 62 za, proti, zdržali sa, prijaté 63 za, proti, zdržali sa, prijaté 64 za, proti, zdržali sa, prijaté 65 za, proti, zdržali sa. Nie je to jasné. 65, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 66. Alebo ten odpadá. Takže ústny sa návrh 2 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý 67 za proti 68 vo častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Takže to si overíme. Prvá časť, to si skontrolujeme. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté druhá časť, 68 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo schválené. Dobre. 69 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz 71 za, proti, zdržali sa prijatí. NVD za, proti, zdržali sa zamietnutí. 72 za, proti, zdržali sa prijatí. 73 za, proti, zdržali sa kontrola, to si overíme, 73, hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté. 74 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa, myslím, že to bolo zamietnuté, ale to si overíme. Druhá časť, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. Kompromis 1. Teda, pardon, L. Za. Proti. Zdržali sa prijatí. 77 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 78 za. Proti. Zdržali sa prijatí. K. FMK za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. on NVF po fan unblock za, proti, zdržali sa. So všetkými nesúhlasíte? Od háčka chcete hlasovať unblock. Dobre, takže všetky osobitne. Prepačte. Dobre. NVF za, proti, zdržali sa, zamietnutý. NVL za, proti, zdržali sa, zamietnutý. FAM A za, proti, zdržali sa, zamietnutý. FAM B za, proti, zdržali sa, zamietnutý. FAM D za, proti, zdržali sa, zamietnutý. FAM E za, proti, zdržali sa, zamietnutý. FAM F za, proti, zdržali sa, zamietnutý. FAM G za, proti, zdržali sa zamietnutý, FAM H za, proti, zdržali sa zamietnutý, FAM I za, proti, zdržali sa zamietnutý, FAM je za, proti, zdržali sa zamietnutý, FAM N za, proti, zdržali sa zamietnutý, FAM S za, proti, zdržali sa zamietnutý. Citácia. Môžeme ich všetky odbiť unblock. Áno, toto unblock. Nie. jeden hovorí áno, jeden nie. Takže nemôžeme, ja, takže osobitne jedna za, proti, držali sa prijatí. 2 za, proti, zdržali sa prijatí. 3 za, proti, zdržali sa prijatí. A to si overíme, trojku si overíme, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijatý. 4 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 6 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 7 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 8 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý.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 si skontrolujeme, že či sa dodržali všetky prísluby. Dobre, ďakujem pekne. A teraz načaká ešte jedno hlasovanie, myslím. Bod 18. Roloha EU v rámci systému OSN. Dva pozmejúce návrhy boli stiahnuté. No a pán Frunzulika, chcete niečo povedať? tých stiahnutých pozmejúcich návrhoch? Áno. Ja chcem stiahnuť pozmejúci návrh 20, pretože komisia v ostatných dňoch reagovala na našu otázku z mája o revidovaní humanitárnej politiky a povedali, že ženy, obete, ktoré sú obete znásilnenia, musia mať prístup k úplným zdravotným službám na základe svojich eh, na základe svojho stavu vrátane interrupcie. Ja som vyjadril polutovanie, no a samozrejme žiadam ich o konkrétnu implementáciu tohto rozhodnutia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za túto informáciu. Môžeme prejsť k hlasovaniu. Takže prvé hlasovanie je o pozmúce návrhu 1 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa Myslím, že to bolo stiahnuté, to si overíme. Hlasovanie o poz- prvom pozmeňujúcom návrhu prvej časti je otvorené hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. Druhá časť za, proti, proti zamietnutá. Pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa zamietnutí 3 za, proti, zdržali sa zamietnutí 4 bol stiahnutý. 5 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 6 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to si musíme overiť. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. No a bolo to prijaté. 7 za, proti, zdržali sa prijatí. 8 za, proti, zdržali sa prijatí. 9 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 10 za, proti, zdržali sa prijatí. 11 za, proti, zdržali sa prijatí. 12 za, proti, zdržali sa zamietnutí 13 za, proti, 14 za, proti, zdržali sa prijatí 15 v troch častiach. Prvá časť za, tak pardon, sú to dve časti, takže prvá časť za, proti, zdržali sa, to si musíme overiť. Prvú časť 15 si overíme, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené a bolo to zamietnuté. Druhá časť. Dobre, druhá časť za. Proti, vydržali sa zamietnutá. 16 za, proti, zdržali sa. To si overíme, 16 si overíme, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci, hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. 17 za, proti, zdržali sa prijatí 18 za, proti, zdržali sa prijatí 19 za, proti, zdržali sa prijatí 20 bola stiahnutá, 21 z troch časti, prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá tretia časť za, proti, zdržali sa prijatá štvrtá časť za, Takže, pardon, 23. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa. To nebolo úplne jasné, to si overíme. Druhú časť 23. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. 22 za. Proti. Zdržali sa prijatý. 24 bol stiahnutý, takže záverečné hlasovanie. V elektronickom hlasovaní hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté veľkou väčšinou. Pani, pardon, pani Záborská, ďakujeme veľmi pekne za vašu prácu. Čiže ste to neboli, tak som ma to trošku pomýlilo. Ďakujem pekne, takže to je koniec hlasovania. A dáme teraz chvíľu času tým, ktorí chcú odísť a potom príde minister.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 Oh. Okay, can everyone take seats now? Takže kolegyne, kolegovia, prosím, usadte sa. Dali sme vám krátku prestávku po ukončení hlasovania, ktoré bolo dlhé. Ďakujem pekne za trpezlivosť. A teraz e, nás čaká veľmi dôležitá e, diskusia s luxemburským ministrom pre humanitárnu pomoc. Nemusíme hovoriť e, aká aktuálna je otázka humanitárnej pomoci mm, v Európe. No a samozrejme vidíme krízu humanitárnu v EÚ. Včera sme hovorili o probléme, o príprave na Svetový summit, summit humanitárnej pomoci v Istambule. Bude sa humanitárnymi otázkami vlády hovoria o tom, či budeme poskytovať alebo nie humanitárnu pomoc utečencom v rámci EÚ. No a samozrejme humanitárna pomoc, o ktorej hovoríme my, je tá externá. Takže to zásadná otázka teraz. Niektorí z nás sa zúčastnili návštevy Turecka pred pár týždňami. Videli sme, že aká situácia tam je, ako sa trápia s obrovským E, dopytom, respektíve záplavou utečencov z Sýrie, Eritreji, Západnej Afrike a ďalších krajín. Takže e, sme veľmi radi, že ste dnes prišli, že e, nás oboznámite s plánmi vášho predsedníctva. Je to veľmi dôležitý čas. Vieme, že humanitárna pomoc a systém je pod obrovským tlakom. Pán Guerrero je stály spravodajca pre humanitárnu pomoc, ktorý vedie naše diskusie v tejto otázke, takže my sa tešíme na vaše názory, pán minister, a potom budú nasledovať otázky. Poslanca, ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani predsedajúca, dámy a páni. Veľmi rád som tu dnes, aby sme spolu diskutovali o prioritách e, luxemburského predsedníctva, pokiaľ ide o humanitárne kroky kým prejdem k prezentácii, poďakujem Európskemu parlamentu za to, že sa drží svojej tradície a že sa každý semester stretne a vymieňa si názory k humanitárnym otázkam. EÚ je na medzinárodnom fóre uznávaným aktérom a uznávaným aktérom v oblasti humanitárnych krokov. Z finančného pohľadu, kde rozpočet e, prekračuje 1,2 miliardy e, eur v roku 2014, kde Európska únia je aj bola najväčším e, humanitárnym donorom na medzinárodnom fóre. Pokiaľ ide o ďalej o skúsenosti, e, Európska únia a členské krajiny majú veľkú paletu inovatívnych nástrojov a unikátnych kapacít použiteľných na zmierenie dopadov kríz a je to naozaj čosi, čo je veľkým veľkou zmenou a pomocou pre tých, ktorí sa to týka. Tragické dopady kríz e, e, máme neustále pred očami a stávajú sa akoby normou. E, osem z dneska 8 z 10 osôb sa stávajú, zostávajú viac než 18 rokov v situáciách predloženého pre, premiesnenia, prinúteného premiestnenia. Humanitárne nástroje sa už neuspôsobujú na novú realitu. Napriek určitému pokroku, ktorý možno skonštatovať od humanitárnej reformy z roku 2005, je tu konsenzus v tom, že terajší systém potrebuje principiálnu reformu. Práve v tomto kontexte luxemburské predsedníctvo vypracovalo v rámci svojho predsedníctva tri priority a spoločné ciele, aby humanitárny systém bol výkonnejší a efektívnejší v súlade s európskym e, konsenzom k dobrým humanitárnym praxám, prak, dobrej humanitárnej praxi a on, e, tiež e, treba dodať, že počas prvého svetového e, humanitárneho samitu v máji 2016 Európa sa zúčastní na základe prijatia komisie k tomuto e, samitu sme členským krajinám e, navrhli trojetapový prístup. Prvá etapa e, spočíva v spoločných posolstvách, pokiaľ ide o globálnu konzultáciu 14. a 16. v Ženeve, ďalej ten svetový summit 26. oktobra. Bude k tomu orientačná rozpráva ktorá dá ministrom možnosť e, rozpoznať priority v tejto veci. Predsedníctvo ďalej navrhuje vypracovať závery e, rady, e, aby sa informovali k správe generálneho tajomníka OSN, ktorý asi vyjde v, mes- v januári 2016. Pokiaľ ide o vypracovanie záverov rady, členské krajiny budú môcť e, riešiť túto otázku. A bude to ideálne príležitosť pre diskusie nielen o medzerách v humanitárnom systéme, ale tiež v nazeraní ďalej a riešení otázok upresnení pre naše e, nástroje humanitárne. Aké budú naše záväzky kolektívne v Istambule? A akú úlohu bude zohrávať nový akčný plán e- Európskeho konsenzu ktorý práve vypracováva komisia a členské krajiny. Očakávame vo všeobecnosti, že e, otázky humanitárne sa budú riešiť systematicky aj po 26. októbri. Skupina, ktorá sa zaoberá humanitárnou pomocou, bude vynikajúcim svou platformou na podporu tejto rozpravy a bude ešte efektívnejšia, ak bude sídliť v Bruseli. Dodám ešte, že zohľadníme i úvahy zo správy z vášho výboru, kde ide o prípravu na, na výzvy spojené so Svetovým humanitárnym summitom. Správa, ktorá tu bude prezentovaná v, e, v budúci mesiac. Naša druhá priorita sa dotýka koordinácie medzi aktérmi e, z humanitárnej oblasti a e, civilnej ochrany. Počas predsedníctva talianského a pokiaľ ide o občianskú ochranu a e, humanitárne akcie, predsedníctvo sa rozhodlo zacieliť e, naše rozpravy na identifikáciu konkrétnych krokov, aby sa zlepšila spolupráca medzi e, týmito komunitami. Predsedníctvo zorganizovala v júli 2015 workshop, eh, kde sa zhromaždili aktéry z tejto domény za jedným stolom. Ide o eh, mandát a modus operandi, ktorý vzýšiel z tohoto workshopu a ktorý umožnil doplnkovosť v spoločných cieľoch 11. Eh, septembra predsedníctvo prezentovalo 34 odporúčaní správ predsedníctva, ktoré vzýšli z tohto ateliéru. Následne určité z týchto odporúčaní e, budú spojaznené na národnej úrovni, iné na úrovni európskej. Budúce etapy e, sa musia vyjasniť a bude tu asi e, zoznam prioritných krokov, ktoré sa budú diskutovať na spoločnom zhromaždení v Rade. Našou treťou prioritou sú e, najzraniteľnejšie osoby v konfliktoch. Cieľom predsedníctva je e, apelovať e, smerom k univerzálnosti humanitárneho imperatívu, zdôrazniť význam prístup humanitárnych aktérov k dotknutým obyvateľstvám, pokiaľ ide o dopady na všetky humanitárne programy a treba pripomínať všetkým zainteresovaným povinnosti zabezpečovať e, e, bezpečnosť a ochranu e, humanitárnych pracovníkov a štruktúr a posilniť tiež kapacitu autoochrany dotknutých komunít. To sa týka prvého mandátu Luxemburska v Bezpečnostnej rade OSN. Chceme spustiť diskusiu medzi členskými krajinami, pokiaľ ide o financovanie programov ochrany. Spoločne budeme predkladať dokument, e, ktorý navrhne konkrétne trasy e, k, flexibilnejšiemu financovaniu členských krajín v tejto veci. Podporíme tiež e, prípravy zamerané na 32. konferenciu, pokiaľ ide o hnutie Červeného kríža a, Červeného mesiaca, ktorý bude v Eh, v decembri 2015. O, okolo týchto troch priorit sa tiež zameriavame aj na ďalšie témy. Sledujeme veľké humanitárne medzinárodné krízy, tiež eh, krízy zabudnuté. V tomto kontexte eh, je dôležité pokračovať v diskusiách o epidémii ebola. To bude rozhodujúce a my tu chceme aktívne E, sledovať organizovanie e, konferencie o poučeniach z e, eboli, ktorá sa uskutoční budúci mesiac. Chcem poďakovať pánu Görensovi za jeho správu o kríze spojenej s, ebolou. V centre diskusí konferencie bude práve táto problematika Tiež chceme klásť dôraz na financovanie humanitárne. Tu predsedníctvo navrhujeme diskutovať modality viacročného financovania. To bude dôležitý v tú fázu plánovania humanitárnych partnerstiev. Ďalej potom sa budeme zameriavať na prepojenie medzi humanitárnymi eh, eh, vývojami eh, krátko a dlhodobými. Otázka tiež násilia na ženách, v situáciách konfliktov. Spoločné zasadnutie z e, tej skupiny, ktorá sa zaoberá rozvojom a humanitárnou pomocou v novembri zasvetená e, kríze presídlených e, obyvateľov, predlžených stavov presídlovania a migrácie. Budeme apelovať tiež na to, aby donorovia a ďalší aktéry mali ďalší e, multisektorálny prístup smerom k trvalému riešeniu ich humanitárnych programov e, prevencie a rozvoja. A v tejto logike chceme pokračovať v odolnosti, chceme oceniť záväzky v regionálnych krízach, ktoré sú dlhšieho trvania, ktorým dnes čelíme. Na základe listu prezidenta Šulca a Tuska sa e, e, budeme čo najrychlejšie stačiť, čo najskôr e, riešiť doplňujúce informácie, pokiaľ ide o UNHCR v súvislosti so Sýriou. Reakcie, naša zodpovednosť pozostáva v zabezpečovaní, aby najzraniteľnejšie obete sírskeho konfliktu dostávali dôstojnú humanitárnu pomoc Napriek skutočnosti, že humanitárny rozpočet dosahuje rekordných výšok, eh, nedostačujú prostriedky na naozaj riešenia hĺbkových príčin kríz. Naopak, dnes eh, viac než kedykoľvek predtým je potrebné spojiť všetky nástroje, eh, aby sme ich mali k dispozícii. Ďakujem vám za vašu pozornosť a som teraz pripravený zodpovedať vaše otázky, e, tiež si vypočuť vaše, vaše podnety e, k rôznym témam, ktorých som práve hovoril. Ďakujem vám, vážení poslanci. Ďakujem veľmi pekne, pretože tie veci, o ktorých ste práve hovorili, my o nich diskutujeme tiež dlho. Zdá sa, že sú to kľúčové otázky. Pán Guerrero, chcete ako prvý alebo počkajte na neskôr. Dobre, takže najskôr pôjde náš tieňový spravodajca a potom rečníci mene politických skupín. Ďakujem, pán minister, za túto prezentáciu. Chcem na úvod zdôrazniť, že si myslím, že je to poprvýkrát, čo vláda, ktorá má teda na starost predsedníctvo na rade, otázke, ktorá nie je medzivládna, zaujíma takúto líderskú pozíciu a snaží sa, aby členské štáty sa dopracovávali ku kompromisom e, vzhľadom na e, humanitárnu pomoc a vzhľadom na teda to, to sa stretnutie v Istambule. A myslím, že luxemburské predsedníctvo si bolo mohlo povedať, no toto predsa nie je medzivládna otázka, tak sa tomu vyhnime. Ale myslím si, že ten záväzok, ktorý vy ste tu urobili, nielen, že sa snažíte organizovať na rade a prijať závery rady, ale aj, ako ste práve vysvetlili, na vaše priority Európskej únie, ktoré Európska únia musí brániť. Myslím si, že to je skvelé a gratulujem vám za to. No a povedali ste, že humanitárne akcie alebo humanitárne kroky potrebujú reformu a to zásadnú. Mali sme tu predstaviteľa ECO, ktorý nám predstavil teda vyhlásenie komisie, bolo to teda včera. No a toto oznámenie komisie hovorilo, že treba revidovať naše humanitárne kroky. A je treba ich zosúľadiť s novými výzvami a s novými potrebami, ktoré aktuálne sa objavili na tomto humanitárnom horizonte. A taktiež trochu neskôr sme hovorili o Červenom kríži, o tej oslave 150 rokov existencie Červeného kríža. Tam teda taktiež to súvisí s humanitárnymi akciami. Včera sme diskutovali o začiatkoch humanitárnych akcií a taktiež sa diskutovalo o prostriedkoch a o tom, že je treba zmeniť spôsob, ako spolupracujeme, konáme, ako sa koordinujeme medzi sebou. No a tie princípy, o ktorých ste hovorili, ako všetci vieme, tak o tom už sa konalo veľa schôdzi, regionálnych schôdzi, prípravných pre tú, tú konferenciu, ktorá príde. No a za každým, čo sa prejavili zastupcovia humanitárneho sektora, tak sa hovorilo o tom, že je nepostradateľné, že musíme naďalej brániť princípy humanitárnych akcií, a to nie len v súvislosti s hodnotami, ale aj, že tie kroky musia byť účinné, efektívne, pretože pokiaľ nie sme schopní brániť nezávislosť a neutralitu, pokiaľ nie sme schopní to ťažisko vidieť v ochrane tých, čo to potrebujú, a nezávisle teda od nejakých politík a politických stratégií, tak v tom prípade nemôžeme poskytovať humanitárnu pomoc tam, kde je potrebná. Takže určite existuje široký konsenzus ohľadom toho, že v Istambule musíme explicitne brániť platnosť e, princípov humanitárnych krokov a že Európska únia musí sa e, veľmi nahlas ozvať a mať významný hlas. Taktiež existuje široký konsenzus ohľadom toho, že je treba koordinovať naše úsilie, aby naše humanitárne kroky boli účinné, efektívne Taktiež tí, ktorí sú zodpovední za vládu, za riadenie, spravovanie, či už teda miestne vlády, regionálne vlády, národné vlády a zodpovedné osoby. Ale taktiež je treba sa sústreďovať na humanitárne kroky a na dodržiavanie ľudských práv. Takže netreba treba sa ko- koordinovať naše zamerania, naše prístupy, ale taktiež koordinovať našu zodpovednosť pri riadení a spravovaní. Takže čo sa týka tých troch priorít, o ktorých ste hovorili, o tých troch základných prioritách, potreba toho, aby sme mali spoločné stanovisko pred summitom. Myslím si, že to je veľmi záslužné snažiť sa združiť všetky vlády a snažiť sa aby prebiehla nejaká orientačná diskusia a snažiť sa dospieť k spoločnému silnému záveru na rade. Určite vás náš parlament v tomto bude vždy podporovať, konkrétne ja určite, určite aj ostatní. No a súhlasím aj v, s tým, že je treba humanitárnu pomoc koordinovať s civilnou ochranou. A taktiež poviem dve veci, ktoré sa mi to byť zásadné. Poprvé, hovorili ste v vašom stanovisku o tom, že je potrebné, aby financovanie humanitárnych krokov Európskej únie, aby bolo transparentné a zodpovedné. Nemôžeme ísť do Istanbulu a žiadať, aby sa ta, aby tam padol záväzok hľadom financovania zo strany rôznych globálnych aktérov, inštitúcií, vlád a tak ďalej. Nemôžeme žiadať, aby sa vytvoril mechanizmus sledovania, monitorovania účinnosti humanitárnych krokov a financovania, pokiaľ my v rámci EÚ nie sme schopní zaručiť stabilné financovanie, ktoré by nám umožnilo vždy vedieť v podstate, akú pomoc môžeme poskytnúť. A už teraz, ako si ste dokážete predstaviť, tá diskusia ohľadom toho, do akej miery Európska únia sa môže stať príkladom pre zvyšok sveta, alebo či bude zneužívaná môžeme byť prioritným globálnym darcom, môžeme byť príkladom, ale pokiaľ príde nejaký problém v rámci Európskej únie, tak ako vidíme v týchto dňoch, tak potom nie sme schopní to sami vyriešiť a ísť príkladom a konať podľa princípov humanitárnej pomoci, tak v podstate sme veľmi slabí, máme veľmi slabú pozíciu na tej nadchádzajúcej medzinárodnej konferencii. Môžeme byť nielen e, slabí, ale dokonca nás môžu aj obviniť, že sa snažíme poučovať ostatných, ale sami nedokážeme riešiť naše interné problémy. Ďakujem veľmi pekne. Bolo správne, keď ste hovorili o Turecku, o našich vlastných snahách v rámci EÚ. Mnohí pán Stier za EPP, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, a ďakujeme pánu predsedovi za jeho názory. Európska únia je lídrom v poskytovaní humanitárnej pomoci, ale tak ako povedal Enrique, a hovorili sme o tom aj už aj včera, čelíme obrovskému problému s dôveryhodnosťou a dnes je dôležitý deň v tomto ohľade, keďže sa stretávajú ministri vnútra. No a mňa bude to veľmi zaujímať. Vy zastupujete predsedníctvo. Ako to bude vysvetliť s vašim portfóliom, čo môžeme očakávať, ale potrebujeme spoločnú reakciu na utečeneckú krízu, pretože momentálne je to len chaos. Ja osobne som z Chorvátska a bol veľmi náročný, bol to veľmi náročný víkend, ja som bol na hraničných prechodoch eh, so Slovenskom. Žijem len 8 kilometrov tej hranice, no a teraz nechcem na nikoho ukazovať prstom, ale nie je pekné vidieť a eh, použitie slzného plynu alebo vrtulníkov, ktoré strážia hranice. Ja však nikoho neobvinujem, ja len hovorím, že ak nenájdeme spoločnú reakciu odpovede, tak to bude len častejšie, čiže ja nechcem žiadny konkrétny členský štát na nikoho ukazovať prstom. Máme len chaos. No a dokonca je tu hrozba otvoreného konfliktu medzi členskými štátmi. Keď vidíme, Hm, dá sa hovoriť o úlohe armády, ale keď vidíte zásahy policie na oboch stranách hranice, tak len ťažko sa dá predstaviť, čo bude nasledovať. Je to kľúčová otázka. Pravdepodobne to nie je hlavný bod programu dnešného zasadnutia, keď sme plánovali program, ale e, nemôžeme sa vyhnúť diskusia na túto tému. Nemôžeme hovoriť len o financovaní, nemôžeme hovoriť len o úlohe EÚ na samite v Istambule, skúšku kredibility, ktoré momentálne čelíme, neby sme neobstáli. Momentálne naše hodnotenie je slabé. Ďakujem pekne za vaše osobné skúsenosti. Pán Neuser, ďakujem pekne, vážený pán minister. Ďakujem pekne za to, že za predsedníctvo rady sa dnes sa medzi nami. Zažili sme už predsedníctva, kde nezohrávali veľmi dobrú úlohu a takmer nás prehľadali. Ja, nadviežím na to, čo povedal Ivo, myslím, že momentálne e, čelíte iným témam ako tým, ktoré ste si plánovali a preto musím zložiť kompliment, pretože váš premiér, minister zahraničnej veci a vy odvádzate veľmi dobrú prácu. Keďže dnes, dnes zasadajú ministri e, vnútra, je to dôležitá vec, ako samozrejme to no, spôsobu ako sa vyrovnáte s tou krízou, ale a to by mohol byť ďalší impuls vašej práce, musíme sa dohodnúť na tom, ako bojovať proti príčinám utečencov, utečenskej vlny. No a nejaká iniciatíva z vašej strany. Dobrá. Tri priority, o ktorých ste hovorili, tie tiež chcem zdôrazniť. Osobitne jednu z nich, humanitárna pomoc, efektívnejšia a účinnejšia. Často máme pocit, že humanitá pomoc sa poskytuje nekoordinovanie. Napríklad aj u nás nemáme takmer žiadny prehľad o tom, koľko každá členská, členská krajina eh, poskytuje humanitárnu pomoc. Aj financovanie iné, pretože k podporu sem tak prebiehajú bilaterálne rokovania, bilaterálna podpora, čiže je tu pomerne veľký zmetok, ktorý treba trochu usporiadať aj na európskej úrovni, tak aby sme prostriedky uplatňovali cieľenia to s ohľadom na to, že daňoví polotníci chcú vedieť, ako sa pre rozdielových peniaze aj v oblasti humanitárnej pomoci to, že treba zlepšiť koordináciu, ukázalo zemetrasenie v Nepále. Myslím, že tam tá koordinácia trochu zaostávala. No a aj epidémia eboli ukázala, že koordinácia EU a OSN boli zlé, ale myslím, že sa naučíme, poučíme z toho. A dnes sme tiež tom dobrú správu predložili. A ešte na záver, humanitárna situácia v Sýrii aj v troch susedných krajinách, Turecku, Liberálne a Jordánsku, na základe fact-finding missions pred jedného týždňa. A ja myslím, že dá sa celkom jasne povedať, že ľudia, ktorí ešte sú v Sýrii, tam chcú ostať, pokiaľ humanitárna kríza je taká, že je to mysliteľné. Keď odídu učitelia, a doktory, tak odídu aj bežní ľudia. A preto treba podporiť tam OSN, aby ľudia mohli zostať na mieste momentálne. Chýba len, aby pomohli utečencom eh, v Sýrii, chýba 180 miliónov dolárov a 200 miliónov dolárov chýba v troch krajinách Turecko, Jordánsko a Libanon na rok 2015. To sú peniaze, ktoré potrebujú OSN a myslím, že my potrebujeme jasnú odpoveď Európskej únie o tom, že prispiejeme k riešeniu tak, aby ľudia, ktorí utekli cez hranicu, tam mohli aj zostať, pretože chcú byť relatívne blízko k domovu, chcú mať príležitosť vrátiť sa do svojej krajiny. A to je otázka, ktorú treba teraz eh, vyriešiť. Ďakujem pekne. And thank you, Charles Görens. Ďakujeme slovo má pán Görens. Som rád, že tu vidím svojho dobrého priateľa, pána Schneidera, ktorý si odvádza výbornú prácu v predsedníctve EÚ. Otázky humanitárne, ale tiež E, výzvy, ktoré tu musíme riešiť, e, sú pre, prekryvom toho, čo je rozvojové a toho, čo je humanitárne. Dám príklad. Hovorili sme včera napríklad e, o Trust Funde. Tento fond, trustový fond je ešte taký, takou hádankou, nevieme presne, ako bude vyzerať, ale je tu snaha rada chce zrýchliť platob, platobný postup a rešpektujúc pravidlá a limity finančné, ale keď ich chceme rešpektovať, nechápem, prečo hľadáme nový vzorec. Tento trastový fond je iniciatívou, treba samozrejme vítať všetko, čo sa objaví z pera komisie, aby sme hľadali riešenie tam, kde problém vznikol, to znamená v krajinách, odkiaľ e, prichádzajú utečenci Takže nie sme určite proti definovaniu novej stratégie, ale ju jednoducho nepoznáme. Tento trastový fond e, vedie k trom poznámkam. Poprvé, dúfame, že získame 1,5 až 2 miliardy eur. Ale odkiaľ tieto prostriedky budú pochádzať? Podľa toho, čo nám hovoria, nebudú to nové peniaze, pretože E, krajiny, e, ktoré vykonávajú e, predsedníctva, sú čoraz čoraz skúpejšie. Nechcú nám vysvetliť prečo. Pýtame sa, prečo, prečo sú tak nenaklonení financovaniu. Potom utečenci, ktorí prichádzajú do členských krajín EÚ, si vyžadujú e, platbu od e, krajín, ktorých, e, do ktorých dorazia. Utečenci, ktorí sú platení od prvého mesiaca, takže do tohto rozpočtu rozvojového, ktorý už je tak skresaný, pridávame ďalšiu novú funkciu, takže odkiaľ pôjdu tieto prostriedky? Včera som hovoril, že to treba e, overiť bod od bodu. Potom po druhé by sme chceli vedieť, e, odkiaľ e, ako bude vyzerať táto iniciatíva. Po, po, po tretie chcem povedať, že táto iniciatíva je taká kaskadérska. Nevieme, kam smerujeme a nevieme v konečnom dôsledku ani to, do akej miery budeme, e, že začrieme veľmi hlboko do rozvojového fondu. Na začiatku cyklu budeme ho používať, ale potom budeme musieť ísť do rezerv e, ku koncu cyklu, takže tak e, e, sme tu vlastne na, akoby na, na počiatku akejsi vojny. Ak v minulých rokoch by sa bolo akceptovalo, že sa budú realizovať ciele, ktoré, ktoré v rámci konsenzu e, Eh, krajiny súhlasili. To je teda tá eh, prvý komentár, ale tak by som rád počul názor pána ministra Schneidera. Druhá uváha sa týka eboli. Prijali sme práve správu eh, o poučeniach z eboli. Naša analýza je dosť presná E, problém je to ale hĺbkový. Je to systémová chyba, alebo kríza systémová. Zostáva mnoho, mnoho vyriešiť medzinárodné spoločenstvo by to malo reagovať. V každom prípade e, je tu znepokojenie. Medzinárodné spoločenstvo začalo e, reagovať. Kríza je systémového charakteru, pretože sme nedostatočne investovali do infraštruktúr zdravotníctva. A preto tá priorita nášho parlamentu e, i vášho je investovať minimálne 20 čiastok do rozvoja, do infraštruktúry zdra, e, zdravia, so, e, zdravotníctva a sociálnej starostlivosti. Kríza je tiež systémová, alebo bola ňou systémová už je trošku menej. Pán Stylianides ako koordinátor na úrovni EU odvedol naozaj obrovskú prácu. Aktér EU teda e, má ešte pred sebou prácu, pokiaľ ide o koordinovanie. Ako teda e, očakávanie z e, sledovať ďalej vývoj po spomínaných konferenciách, aby to bol teda follow-up periodický. Sú tu totiž hĺbkové otázky, ktoré presahujú otázky eboli. Chceme vedieť, kto bude znášať zodpovednosť, pokiaľ ide o výrobu liekov. Ak trh e, e, nedodáva dostatok stimulov, budeme to konštatovať, je to súkromný sektor a nebudeme sa do ne miešať, alebo politická odpoveď sa bude len definovať. Táto otázka je naozaj zložitá a delikátna a preto sme vyzvali v rámci správy e, e, parlament, aby urobil iniciatívnu správu, aby sa zodpovedala táto otázka. Toto teda z mojej strany som vám naservíroval a čakám, čakám, čo ešte dodá kolega Guerrero, štýr, eh, alebo respektíve chcem nadviazať na slova kolegov, predrečníkov, pokiaľ ide o právu rady. Ďakujem a veľa šťastia pre, na zvyšok predsedníctva. Je to naozaj nakopenie, nahromadenie eh, víziev a hrozieb Dúfam, že Európa bude dostatočne silná sa im postaviť. Ďakujeme pani Hojbuk. Ďakujem, pán Schneider, že ste dnes tu. Pán Görenc vlastne už povedal e, to, čo som chcela povedať i ja. To je otázka financovania jednoducho. Máme tu vynimočné problémy, výnimočnú situáciu nielen v Európe, ale i v dotknutých krajinách, v krízových krajinách. Potrebujeme teraz jednoducho i Európu, o ktorej sme tak e, často už hovorili, Európu hodnôt, ale v tejto výnimočnej situácii musíme poskytnúť príslušné prostriedky. Nemôžeme čerpať z existujúcich prostriedkov, pretože z tých existujúcich e, prostriedkov e, musíme financovať iné krízy, ktoré tiež nechceme zanedbať. Naopak, chceme ešte pridať. Mali by sme zintenzívniť úsilie. Pre mňa je to, podľa mňa je to veľká výzva. Ma, viesť teraz predsedníctvo a zmobilizovať viac prostriedkov. Budúcnosť Európy však závisí od toho, či túto krízu budeme vedieť zvládnuť spoločne a výnimočné situácie si žiadajú, žiadajú i výnimočné e, záväzky. Ostatné moje úvahy už tu odzneli. Nechcem uh, uh, hovoriť e, príliš dlho, ale myslím si, že treba hľadať spoločne riešenie. Ďakujem za vašu návštevu každopádne. Ďakujem pani Hautala. Ďakujem. Rada by som sa venovala e, otázke zraniteľných skupín to púta e, mnoho pozornosti, ľudia spolu s handicapmi, e, deti, ženy, seniory e, sú osobitne zraniteľní v týchto, v týchto krízových situáciách. Pýtam sa, máte nejaké plény, plány, ktoré budú venovať osobitnú pozornosť týmto, týmto zraniteľným skupinám. Pri navštevách utečeneckých táborov som si Eh, uvedomila, že je veľmi eh, dôležité venovať pozornosť osobitným potrebám žien a osobám s handicapmi. Ich potreby často sú veľmi pragmatické, ako sa eh, dostať na toaletu. Jednoduché veci, ktoré, treba, ktoré sa dajú urobiť, aby sa zlepšil ich život v tak zložitých situáciách, to je moja otázka. Ďalej potom, Otázka, či venujete sa problému prístupu k humanitárnej pomoci v určitých oblastiach, kde je e, e, koncentrácia e, utečencov. Neviem, ako vyzerá situácia v táboroch, ktoré okupuje ISIS, východ Ukrajiny ďalej, pokiaľ viem. Je to situácia, ktorá pretrváva už určitú, určitý čas kievská vláda e, blokuje prístup k humanitárnej pomoci v tých okupovaných oblastiach, ktoré sú okupované tými tzv. E, rebelmi či teroristami. Váš program k humanitárnej pomoci, e, vaše predsedníctvo je veľmi ambiciózne a je slubné vnímať, že investujete do tejto veľmi dôležitej dimenzie, ktorá má dopady i na dlhodobé vyhliadky Nevšimla som si, eh, že by sa niekto ešte pýtal. Ešte predsa len Charles. Asi si spomínate, pani predsednička, pán Schulz eh, eh, avizoval list k financovaniu, aby sa reagovalo na potreby v utečenských táboroch v Turecku, v Libanone a v Jordánsku. Čísla, ktoré poskytol E, sú niekde medzi 40-45 miliónmi eur e, v tomto štádiu a pritom tá súma, ktorá je potrebná, by bola asi vo výške 4 miliard eur. Ak sú tie čísla presné, dosahujeme tak asi e, percento z toho financovania Stále opakujeme, že treba riešiť problémy a pritom tie čísla sú smiešné. Ale ak nechceme byť zahltení utečencami, môžeme im, mali by sme im poskytnúť perspektívu, e, ktorá by bola priateľná v ich vlastných krajinách. Ak ten list e, medzičasom nedorazil e, príjemcovi, minutý štvrtok Šulc ho avizoval počas zasadnutia v Bruseli, to je teda ten problém súvisejúci a s e, dodatočným financovaním. A posledná poznámka v prítomnosti e, pána ministra a jeho e, týmu. Táto, tento výbor je jediným fórum, kde všetci aktéry v oblasti rozvoja sa môžu trvalo stretávať. Veľkými absentérmi sú tu, je tu rada, budeme radi, pripomínam, ak by tu bolo viac ministrov členských krajín, oveľa častejšie na tomto stretnutí, pretože sme. Máte tu spojencov, ktorí vás e, bezpodmienečne vo vašich krokoch podporujú a nechápem, prečo si vláda nenechá pomôcť. Vonkajšia služba takisto. Je tu teda naša komisia, je tu fórum, ktorý má, ktoré má potenciál, kde sa môžu využiť e, i, i protichodné názory. Možno, že to môžem využiť na to, aby som toto posolstvo e, kolegom ministrom, e, aby ste mohli to posunúť kolegom ministrom, často tu nie sú, nie, často sú nie zastúpení na ministerskej úrovni. Pokiaľ ide o riadenie, je tu veľký problém. Nehovorím to na vašu adresu, ale keďže ste posol, poslom rady, Myslím si, že by iní mohli, mohli byť e, vami osobne informovaní k tomu, čo neustále zdôrazňujeme ako kritiku e, smerom na radu. Ďakujem, pán Deva. Thank you to Luxembourg. Uh, Luxembourg is always Ďakujem. generous and uh, open-minded about international development. Ďakujem. Takže čo sa týka to tsunami na Sri Lanke, mini, luxemburský minister tam priletel na Sri Lanku hneď nasledujúci deň a bol veľmi aktívny a vaša krajina je skutočne veľmi proaktívna, aj keď ste len malá krajina. A skutočne ste pomaly už aj globálnym hráčom v rámci medzinárodného rozvoja. Takže chcem vám povedať, že Luxembursko skutočne bolo veľmi aktívne v tejto oblasti. Po druhé, Luxembursko bolo k tomuto výboru vždy veľmi láskavé. Ja si pamätám, že keď som bol raz v New Yorku, tak som tam bol tak pozadí ako pozorovateľ a luxemburský vtedajší minister nás pustil do e, miestnosti, kde zasadala rada a v podstate nám dovolil sa na to pozerať, pretože ja som nepatrila ani do jednej, ani do druhej skupiny, takže mm, to som mal v tej takú zvláštnu pozíciu. No a na to si vždy spomeniem. A určite pán minister s nami pôjde čoskoro do New Yorku. Dobre, áno, pán minister pôjde do New Yorku vo štvrtok. A zúčastní sa diskusie ohľadom cieľodržateľného rozvoja. No už len pár poznámok k tomu, čo povedali kolegovia. Myslím si, že tá diskusia ohľadom humanitárnej pomoci na, sa často nesie v duchu takých čudných diskusí a rôznych eh, zvláštnych princípov a to je v poriadku, ale taktiež je treba sa venovať aj reálnym problémom ľudí, ktorí sú napríklad utečencami. Napríklad hovoriť o prepojení medzi humanitárnou a rozvojovou pomocou. Áno, ja to chápem, ale potom som išla do e, nemocnice Panzi a tam, teda v Kongu, a videla som tam, že tam boli ženy, e, ktoré boli obeťami e, násilia a ktoré tie dostali peniaze, ale potom tam boli iné ženy, ktoré taktiež mali ginekologické problémy a tie boli spôsobené niečím iným, napríklad, e, že boli príliš chudobné, že mali nejaké iné zdravotné problémy a tie už peniaze nedostali, takže tam bolo treba robiť tento rozdiel, pretože pre tieto ženy už tá humanitárna pomoc nebola určená. Takže máte takéto prípady, máte ľudí, ktorí pracujú vo veľmi ťažkých situáciách, snažia sa tam žonglovať s finančnými prostriedkami, snažia sa prekonať byrokratické prekážky a my by sme mali sa snažiť to zmeniť. Napríklad sme to videli aj v Turecku, tam boli rôzne finančné prostriedky za rôznych podmienok, bola tam rôzna duplicita pri financovaní, pretože tam pôsobili aj agentúry OSN. A my sme ich hodnotili, ale mohlo to prebehnúť tak, že by sa to vyhodnotili a potom jedna agentúra by im poskytla pomoc. Takže to sú také príklady praktických problémov, ktorým čelíme, no a príjemcovia pomoci, oni nemusú cháp- nemusia chápať, akým byrokratickým procesom to všetko prechádza. No, vieme, že máme napríklad Fond regionálneho rozvoja, kde malé organizácie vyplňajú rôzne formuláre, a myslím si, že toto je taktiež problém. Máme tu problém financovania z ECO a z DEF v rámci EÚ, takže to je treba riešiť. A taktiež teda v Turecku financovanie e, vzdelávania. Turecké školy majú teraz problém, majú tam mm, plus 2 milióny nových ľudí. A v v Spojenom kráľovstve. To je nič, že to za 4 roky, je to 5000 ľudí. U mňa v mojom meste tam máme asi 7 nových rodín a to je všetko, ale, ale e, väč, a väčšina z tých ľudí nežije v žiadnych táboroch v Turecku, ale e, žije normálne zaintegrovaná do spoločnosti, takže deti chodia do školy, sírčania, sírske deti, Taktiež majú dobrovoľníkov, učiteľov, ktorí sú ochotní učiť v, v arabč, arabčine, ale zároveň teda tie deti by sa mali začať učiť turecky. Takže taktiež to je treba tam poriešiť, ako toto urobiť. No a treba financovať rôzne programy na mieste, v teréne. No a predovšetkým mladí ľudia, tí sú veľmi frustrovaní, pretože pre oni začínajú chodiť do školy, ale majú napríklad 16, 17, 18, mali by ísť na univerzitu alebo mohli by ísť, ale nemôžu. No u nás v Británii, keď ste utečenec, tak, sa, tak musíte zaplatiť 30 tisíc libier za rok, ako keby ste boli zahraničný študent, vôbec sa na nás nepozerajú ako utečenca. No a Takže treba sa pozrieť, či by sa dalo financovať štúdium utečeneckých mladých e, ľudí. Takže mali by sme trochu zapojiť fantáziu, e, možno vytvoriť nejaké príslušné schémy, možno by tam rada v tom mohla pomôcť. Takže viete, veľa krajina nás teraz úplne raučí a hovorí, no, Európa teda toho veľa neurobila. Takže mali by sme o týchto problémoch hovoriť veľmi konkrétne, tak aby verejnosť pochopila. A nie len písať dlhé dokumenty, ale snažiť sa vyriešiť praktické problémy. Až pôjdeme do Istanbulu, tak tam sa taktiež o tom bude rozprávať. Ešte na záver. Takže chcem sa vyjadriť týmto vyjadreniam, ktoré tu zazneli. No, Európa musí brať utečencov ako dôsledok neprestávajúcej e, vojny medzi moslimskými sektami. To sú suniti, e, šíti a ďalší rôzni. No a máme tam taktiež Arabov z Iránu, z ďalších krajín. To je interný boj medzi moslimami. My ako Európania, ako kresťania s tým nemáme nič Avšak ľudia, ktorí vo svete majú peniaze, ktorí majú obrovské finančné zdroje, že si môžu napríklad skúpiť obrovské parcely v Londýne, rôzni Katarčania, e, saudská, saudské skupiny. Takže čo robia oni pre Eh, utečencov. My v podstate, prečo by sme my mali financovať dôsledky boja na Strednom eh, východe? Čo napísal eh, čo ste napís- mali by sme napísať šejkovi Abdulláhovi a, a do Kataru, do Sádskej Arábie, Spojené arabské emirátov, aby oni sa postarali o týchto ľudí. Áno, ďakujem, je to dôležitá súčasť diskusie. A teraz pán minister sa vyjadrí. Ďakujem. Ďakujem za vaše reakcie, spontánne vystúpenia. Mám dojem, že, ako ste boli mnohí povedali, je tu veľký konsenzus, pokiaľ ide o tie tri priority, ktoré sme si vytýčili. A myslím si, že Európsky e, rok 2015 je rokom na e, rozvoj, pokiaľ ide o financovanie rozvoja. Vy ste to boli povedali, pani predsednička, tiež do určitej miery príjmame nové ciele, Ešte tento týždeň tu bude diskusia o dôležité stanoviska týkajúce sa no, nových 17 e, cieľov, ale mimo toho som tu z, e, ten, ktorý prezentuje tú humanitárnu linku tie jednotlivé body zaznejú i v mojej odpovedi naše silné kroky medzi tými dvoma piliermi a odpovede a riešenia, ktoré e, sme e, pripravili, ale tie, ktoré ste navrhli vy v jednotlivých prioritách, či už je to humanitárna otázka alebo e, ďalšie, budú sa koordinovať. Vy ste, pán Guerrero, hovorili hlavne o krokoch Svetového humanitárneho samitu v Istambule, tu vám, s vami priamo súhlasím, predsedníctvo, e, že Európska únia a jej členské krajiny sa ujmú svoje zodpovednosti a budú zohrávať naozaj úlohu, ktorú, ktorá im prináleží. Je to e, dôležité. Takisto i v New Yorku hovorilo sa rovnakým hlasom. A to je rozhodujúce. To je tá odpoveď pánu Štýrovi, ktorý e, v svojom vstupe hovoril o tej koordinácii týchto hlasov, e, rovnaký hlas, ktorý môžeme mať ako EÚ, aby sme naše, našu zodpovednosť i plnili. Pokiaľ ide o koordináciu, ktorú priamo spájam s efektívnosťou, účinnosťou pomoci, už naozaj e, treba vyvinúť úsilie, úsilie nevypnutné, aby sme Eh, úsilia realizovali práve v krízach humanitárnych, veľmi dôležitých. Je treba eh, finančné prostriedky a treba koordináciu a naozaj je potrebné, aby prostriedky sa efektívne využili v teréne, kde môžu byť priamo rozmiestnené a môžu mať priamy dopad na osoby, ktoré ich budú potrebovať. Efektívnosť, a eh, koordinácia áno, ale určite tiež potom pre mňa rozhodujúca vec je financovanie, e, ktoré je i okresané, ale malo, je nevyhnutné. E, určite financie potrebujeme na medzinárodnej úrovni a myslím si, že tu vám môžem povedať, že Luxembur, e, Luxembursko dosiahlo 16 celková pomoc 1% HDP, takže to sú príklady, ktoré sa dajú sledovať a ktoré predkladám kolegom v rade. Mimo tejto koordinácie účinnosti financovanie zostáva veľmi dôležité. Rôzne problémy, pokiaľ ide o témy, ktoré ste e, mnohí nadniesli, e, pokiaľ ide o migráciu utečencov, je tu prepojenie s utečenectvom, je uja, treba ujasniť, že posilnenie humanitárnej e, pomoci je veľmi dôležité pre susedné krajiny. Humanitárna cesta je tá jedna, ale potom sú tu i ďalšie v tom balíčku, ktorý predložíme. A tu je nevyhnutné, aby sme tu mali e, tu, ten smerovanie externej politiky EÚ. To je dôležitý prvok i ďalšie prvky tu sú e, politika rozvoja, ďalej potom politika a readmisie, relokácie, rôzne body, ktoré e, treba e, vnímať v svetle hľadaných riešení, pokiaľ ide o vzťahy, ktoré ste boli popísali s našimi ďalšími ministrami ministri zodpovední za pristahovalstvo. Tie vzťahy sú veľmi dobré. Snažíme sa mať priamu linku, aby rôzne e, nástroje fungovali dobre a je nevyhnutné, vy ste to povedali, je treba, treba e, pracovať do hĺbky na jednotlivých e, materiáloch, tu rozvoj rozvojová pomoc dlhodobo by mala dávať perspektívu ľuďom, vediac, že väčšina ľudí, ktorí žijú v Afrike a v iných eh, regiónoch sú mladí a hľadajú v svojich krajinách perspektívy, chcú pracovať, chcú pracovať na programoch konkrétnych, či sú národné alebo multilaterálne či bilaterálne s inými agentúrami, aby jednoducho eh, pripravili konkrétne projekty teréne, priamo v ich krajinách, kde sa nachádzajú. A myslím si, že zajtra na Európskej rade treba tiež nájsť post prostriedky dodatočné. Luxembursko je pripravené ísť smerom 20 naviac v, v, v v súhlase so samotnou vládou v konečnom dôsledku EÚ by mala dávať viac prostriedkov, aby sa priamo konalo. A pokiaľ ide o poznámky pána Gorensa o, k Trust Fondu, k Trustovému fondu, treba to podporiť a budúce týždne nám ukážu, aké sú mechanizmy, ktoré možno použiť. Ako ste povedali, treba sa pozerať na tú pridanú hodnotu. To je to, čo momentálne vnímame, Treba sa pozerať na to, ako môžeme pracovať e, na tom, pokiaľ ide o existujúce e, nástroje, aby sme sa pokusili riešiť toto zaťaženie, aby sme boli flexibilnejší, priamejší, e, aby sme reagovali na urgenciu, všetky členské krajiny by mali investovať do e, humanitárnych e, e, úsilí, tiež do rozvoja. Mal by to byť spoločný záujem pre všetkých, ktorí sú tu činní. Pokiaľ ide o tému eboli, myslím si, že tu treba v prvom rade poblahoželať vám k správe, ktorú som čítal. Myslím si, že naše ministro zdravotníctva sa dobre rozhodlo vytvoriť túto follow-up konferenciu Myslím si, že tu tie poučenia v tejto téme sú dôležité, ale jedna vec je tu dôležitá. Keď sme videli krajiny, ktoré, ktorých sa dotkla epidémia, dôležitá pomoc v oblasti zdravotníctva, myslím si, že naše partnerské krajiny, tá kľúčová, kľúčový element e, popri profesionálnych informáciách a e, trvalom udržateľom rozvoji, pitnej vode, je e, zdravotníctvo, to je rozhoduje. E, e, po kríze som bol v Senegale, hovoril som so zodpovednými, s ministerom zdravotníctva a videli sme zdravotnícky systém, ktorý funguje, ktorý, ktorý treba zlepšiť, ale Senegal bol viac menej ušetrený tieto krízy. To je dôležité, to pokračovanie vašich intervencií Eh, eh, je dôležité, aby eh, v rámci kríz sa posilnila líderská úloha OMS. Pokiaľ ide o zraniteľné skupiny, o ktorých ste hovorili, máte pravdu, vo všetkých krízach, hlavne v rôznych krízach, ktoré sú momentálne aktuálne, máme tu vždy deti a ženy, ktoré sú dotknuté Včera som mal rozhovor s organizáciou Handicap International, to je tiež veľmi dôležitý aktér a, tu je dôležité e, povedať, že e, e, táto otázka je veľmi dôležitá, treba na tom ďalej pracovať. v našej, v našej hĺbkovej práci ochrana situácia týchto skupín Nuž tak, je to osobitná otázka, ktorá je tiež v centre našich priorít a ja verím, že akčný plán je k tejto téme, téme, ktorú ste naznačili. Pokiaľ ide o e, fondy pre, fond pre Sýriu, to nie je jediný, e, jediný zdroj financovania Sýrie. Reakcie na sírskú kríziu je tu viacero možnosti multilaterálnej agentúry, ďalej mimo vládky, ktoré sa angažujú už po dlhé roky v tomto regióne i v okolitých. Myslím si, že mnohí spomenuli tiež to, že to bude jedna z mojich prvých návrhov, keď sme e, e, sme hovorili s pani Mogherini, povedať si, že treba určite hovoriť o humanitárnej pilieri vždy, keď zasadá naša rada, nie len keď sú tu e, hori, e, e, horiace krízy, aktuálne krízy, to je rozhodujúci element, predovšetkým Európsky rok pre rozvoj. Rok 2015 by mal umožniť sensibilizovať jednotlivých aktérov, rozvojová situácia i humanitárna, tie sú predsa e, spojené. Ďakujem. Okay, minister. Ďakujeme, pán minister, za to, že ste nám poskytli skutočne obšírne odpovede na naše otázky. Áno, vy ste teraz nastúpili do predsedníctva, keď toto je najväčšia, najdôležitejšia otázka. No a teraz do Vianoc máte ešte veľa akcií, ktoré organizujete. Áno, hneď vám dám slovo. Iba ešte chvíľočku. Takže organizujete mnohé akcie, taktiež privediete do Luxemburgu národné vlády, budú stretnutia na rade, takže vidím, že to berete veľmi vážne. Hedy, chceš niečo povedať? Áno, som sa chcela uistiť, že mi odpoviete na moju otázku ohľadom prístupu do e, konfliktných regiónov, do e, utečenských táboroch. Hovorila som predovšetkým o východnej Ukrajine. Pracujete na tom? Pretože mnohé medzinárodné organizácie už celé mesiace to riešia. Áno, my sme boli v Turecku, tak sme počuli, že humanitárna pomoc išla do Damašku cez OS, agentúry OSN, ale potrebujú povolenie, aby tie peniaze sa dostali potom na miesto, 10 kilometrov za mesto. Takže tie agentúry nemôžu operovať, pokiaľ vlády im to neumožnia tam vyviesť tú pomoc. Áno, máme tu rediteľa Ekon, ktorý príde po obede, možno to vysvetlí. Áno, už niekedy štátne obavy ohľadom bezpečnosti prevládajú nad základnými potrebami ľudí v humanitárnych krízach. No a mm, toto by sme nemali ignorovať. Áno, včera večer na stretnutí ohľadom Červeného kríža, ktoré organizoval Enrique Guerrero, sa o tomto hovorilo, lebo tam ľudia, ktorí pracujú v predných líniách v Sýrii a v podobných krajinách, hovorili o svojich problémoch. Musia zaručiť, že tá pomoc sa do tej krajiny dostane, ale nie je to jednoduché, môže sa dokážete predstaviť. Môžeme sa opýtať dnes po obede na toto, ale určite je to často tak, že mi poskytne pomoc, ale tá pomoc sa tam nedostane. Je to komplikované. Neviem, či pán minister tomu niečo povie. Myslím si, že ste veľmi dobre odpovedali. Je to pravda. A ja by som povedal len to isté. Prístup do týchto oblastí. To je jedna z tém, ktorú riešime neustále a je dôležité, aby humanitárna pomoc sa nestávala politickým nástrojom. Humanitárna pomoc by mala byť pomoc ľuďom, či už teda hovoríme o Sýrii alebo o východnej Ukrajine, tak je treba hľadať praktické riešenia v teréne. A musíme využívať diplomáciu, ale národných politických aktérov tiež Je to zásadná otázka. Vy ste hovorili o Európskom roku pre rozvoj a humanitárnu pomoc. Už to bolo povedané, že v decembri zorganizujeme v tejto súvislosti akciu. Pozvali sme mnohých ľudí, ktorí taktiež budú tam vystupovať No a ako ste povedali, bude sa konať neformálna rada ministrov v Luxemburgu v decembri. No a témy už boli stanovené v spolupráci s pani Mogherini, aby sme vytvorili rámec, vďaka ktorému budeme môcť riešiť tieto problémy a dúfame, že do decembra sa nám to podarí. Možno by sme taktiež mali diskutovať o týchto otázkach, o otázke prístupu do regiónov. Takže možno tých pár koordinátorov, čo tu ešte sedí, dnes po obede sa to môže pobaviť. No ale videla som to v Turecku, kde potom sa hovorilo, že dajte to skôr do rúk malým mimovládkam, ktoré môžu operovať flexibilnejšie než veľké organizácie. Ďakujem, milí kolegovia, takže o tretej sa stretneme. Zmenili sme program. Ako prvé bude správa z Addis Abeby a je to vo vedľajšej miestnosti. Všetci pozor, meníme miestnosť, je to vedľa, takže jednak je dva. A tí, kto sa účastníte na obede, tak sa uvidíme o 20.